Colleagues, we're going to make a prompt start. People uh, need to get away. Kolegovia, ľudia sa ponáhľajú, takže začneme dosť rýchlo. Máme hlasovanie, takže aj rýchlo začneme. Príjmeme teraz rýchlo program 7, 8, 10, 12, 13 boli odročené a ak nemáte námietky k takto zmenenému programu, tak ho príjmame lingvistický program znamená, že nemáme chorvačtinu a galštinu. Koordinátori sa dohodli na procedúre e, dodatočného stretnutia LIBE 9. mája. Potvrdzujete to vo výbore? And we have our... Takže budeme mať teraz e, elektronické hlasovanie. Môžete prosím Eh, naznačiť, či tu nemáte zo sebou elektronické kartičky. Um, we're going to start promptly at two, so if any... Ak teda nemá niekto elektronickú hlasovaciu kartičku, to chápem, mohli ste si ju zabudnúť v pléne. Prosím, ukážte nám to a to vyriešime. Chceme rýchlo začať, viete? Aby všetci mohli po hlasovaní odísť, ak, ak potrebujú odísť. Nikto e, mi nič nesignalizuje. Koordinátori, prosím, dajte mi signál, či každý je pripravený. Každý je pripravený. Bod 4. E, Európska agentúra pre spoluprácu e, v oblasti Europolu v súdnej spolupráci 2005-681 JHA Diaz de Mera, e, spravodajca. Poďme hlasovať, ale snáď spravodajcu sa spýtam, či chce vystúpiť. Ak nie, tak hlasujeme. Len stručne, pán predseda. Len tak zo zdvorilosti. Myslím, že sme na záver dlhej cesty, na konci dlhej cesty. A snáď len jedno slovo. Ďakujem. Obzvlášť chcem poďakovať vám, pán predseda. Nemali sme tlmočenie na tých správnych kanáloch, pán e, Diez Demera, hovorí pán predsedci. Možno, že by mohli e, tlmočníci vyriešiť, na ktorých kanáloch tlmočia. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Skúste to ešte raz, pán Diaz de Mera. Je to veľmi, veľmi jednoduché zopakovať, čo som povedal. Z celého srdca ďakujem všetkým, zo všetkých politických skupín, ktorí sa angažovali na tejto dlhej ceste, ktorá zdá sa končí. Osobitne ďakujem eh, Gajovi a Antoánovi. Ďakujeme a prejdeme hneď e, k pozmeňujúcemu hlas na e, návrhu 3. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. a záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie, kolegovia. Končím hlasovanie. Prijíma sa 40 za, traja, sa zdrža, traja proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme, pán Diaz de Mera. Teraz bod rezidencia eh, občanov tretích krajín na eh, výskumné účely a tak ďalej. Eh, znovu podanie návrhu 17. apríla žiadne pozmeňujúce návrhy v danom, v danom rámci neboli Predložené Hlasujeme hneď o návrhu odporúčania. Spravodajkyňou je pani Wikström, nie je však prítomná a preto hneď hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 40 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Spravodajkyňa teda nie je prítomná a v jej neprítomnosti jej blahoželáme. Colleagues, we move to point, uh, we move to point six, the fight against trafficking in human beings and the EU's external relations. The rapporteur for the opinion is Bodo Valero.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 Ďakujeme pani Valero. Hneď začneme hlasovať 10 e, za. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 2. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 16. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 17. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 18. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 20. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 8. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 3 po častiach, prvá časť. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 3, druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 25. Hlasujeme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 25, druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 27, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 28. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 9. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 4. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa pozmeňujúci návrh 33. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa 35. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 1A. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 4A. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 10. Hlasujme. Kompromis 5. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 43. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa 44. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 45. Eh, oddelené hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 46. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa 47. prvá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 48 oddelené hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 49. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 6. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 56. Eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa 57 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa pozmeňujúci návrh 60. Končím hlasovanie. Zamieta sa 63. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 66. hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 64. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa 65. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 11, kompromis 11, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 68, hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 71. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 72 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 74. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 75. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 76. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 77 po častiach. Prvá časť. Hlas. Nie, hneď prechádzame k druhej časti. Nie, predsa len prvá časť najprv. Takže 77 prvá časť, hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Niečo je zlé s týmto pozmeňujúcim návrhom, neviem, čo sa deje. Druhá časť, hlasujeme elektronicky. Končím. Príjima sa 78. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 79. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 80 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 86 hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 87 hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjme sa 89. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 91 hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 92. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa 93. Prvá časť. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 94. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz e, úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 1, elektronicky. Končím hlasovanie Príjma sa 2 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjma sa 3 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjma sa 4 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjma sa Pozmeňujúci návrh číslo 5. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 6. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 7. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 9. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz v hlasovanie o texte v pozmenenom znení hlasujeme elektronicky teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa 46 hlasmi, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. Blahoželáme pani Valero ako spravodajkyni. Teraz prechádzame k bodu číslo 8 e, nášho programu. E, dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady 2015-1523 a článkom 9 rozhodnutia Rady EU 2015-1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Spravodajkyňou je pani Ska Keller. Ona navrhuje zamietnutie e, návrhu, návrhu e, komisie a v zmysle poriadku budeme najprv hlasovať o jej návrhu na zamietnutie textu komisie. Ak tento pozmeňujúci návrh je prijat, bude prijatý, budeme hľadovať, hlasovať len o pozmeňujúcom návrhu číslo 2 legislatívneho uznesenia. Ak sa teda zamietne, prejdeme k hlasovaniu k pozmeneniam návrhu komisie a potom budeme hlasovať o pozmenenom návrhu ako celku a potom o legislatívnom uznesení. Dúfam, že je to jasné. Just to quickly ask Mrs. Keller if she wishes to take... No a dám teraz slovo pani Keller, či to chce vyjadriť nie? Dobre, takže s týmto úvodom prejdeme k hlasovaniu. Viem, že naznačujem, čo chcem počuť, ale prosím, vyjadrite sa, keď chcete. Takže prejdeme k hlasovaniu a bude to menovité hlasovanie. Takže it here. So my, yeah. Amendment zero. Pozmeňujúci návrh 0, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 30 hlasov proti, 23 za the amendments. For the amendments, yes. Okay. Start with the... Amendment 8. Pozmite návrh 8, hlasovanie otvorené. The vote is Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Pozrime sa návrh 4. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 6. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Nebolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie v znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Nečaká na koordinátora. Hlasovanie ukončené. a bolo to schválené. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 2 o legislatívnom uznesení. Hlasovanie je otvorené. It's amendment 2, isn't it? Je to pozmeňujúci návrh 2. to pozmeňujúci návrh 2. Všetci súhlasia. Všetkým je to jasné. Všetci súhlasíte. Dobre, takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 2. Pozmeňujúci návrh 2, hlasovanie otvorené. Takže bolo to už otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 37 hlasov proti, 14 za. A prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 27 hlasov za, 23 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem spravodajkyni. A prejdeme k ďalšiemu, poslednému hlasovaniu. A to nové kontroly alebo kontrola pre nové psychoaktívne látky. Spravodajca je pán Bóni. Pán Boni, chcete niečo povedať? Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. Jedno pozmúce návrhy neboli predložené, takže záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 51 hlasov za, 0 proti. Gratulujeme, pán Boni. colleagues, we're going to make an immediate start. Kolegyne, kolegovia, začneme s ďalším bodom nášho programu okamžite. Okay. So, colleagues, let's... Kolegyne, kolegovia, prosím, začníme. Ja som veľmi rada, že môžeme medzi nami privítať eh, pani komisárku Jourovú. Musíme spolu hovoriť o mnohých uh, veciach. No dá. Medzi USA a EU, e ochrana súkromia, Grécko a tak ďalej. A ďalej praktickej organizácii. Najskôr dostane slovo komisárka na svoju prezentáciu cirka 10 minút a potom dostanú slovo poslanci na diskusiu skutočne za prvé kolo otázok a odpovedí, ktoré predložia, položia koordinátori politických skupín. A potom bude nasledovať časa, bude môcť komisia, komisárka reagovať. Potom budú ďalšie otázky poslancov, ktorí tiež budú mať čas na reakcie. Takže ja navrhujem, aby poslanci, ktorí chcú položiť otázky, obmedzili svoje právo na dve minúty. No a bez ďalších, ďalšieho zdržiavania. Máte slovo, pani komisárka, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem veľmi pekne za príležitosť pokračovať v dialogu s vami na tomto výbore. A dnes by som chcela hovoriť hlavne o trestnoprávnej časti môjho portfólia od posledného štruktúrneho dialogu v oktobri 2015 Európa zažila hrozné teroristické útoky v Paríži a v Bruseli. Komisia obnovila a posilnila svoju iniciatívu v boji proti terorizmu, zatiaľ čo zdôrazňuje, že keď tak robíme, musíme udržať naše hodnoty. Účinná súdna spolupráca v trestnoprávnych veciach je súčasťou odpovede. No a na tomto pozadí sme predložili pozmeňujúci návrh ECRIS na lepšiu výmenu informácií o, o, o trestných registroch osôb a, a príslu občanov EU. Už pán Kirkop ťa práca na tomto návrhu, čo zlepší výmenu informácií medzi členskými štátmi. Rovnako by som chcela upozorniť na ďalšiu dôležitú debatu, ktorú sme spustili s ministrami spravodlivosti na neformálnej rade v januári v Amsterdame vy, pán predseda Moraes, vy sa tam zúčastnili. No, súvisí to s iniciatívou pod vedením holandského predsedníctva o asistenčných systémoch v niektorých krajinách, ale aj možno budeme musieť prekročiť tento rámec a zistiť, či tradičné limity a obmedzenia jurisdikcie sú vhodné pre digitálny svet. A tieto oblasti sa práce sa týkajú digitalizácie trestného práva. Rovnako navrhneme zacielené a špecifické pozmejúce návrhy k e, smernici proti praniu špinavých peňazí, pretože musíme viacej riešiť financovanie terorizmu. My sa tiež budeme zaoberať bankovými registrami na zlepšenie práce informačných jednotiek pre finančné záležitosti a rovnako sa budeme zaoberať anonymnými predplatenými kartami a tým, ako ich eh, viacej zabezpečiť, bez toho, aby sme zakazovali eh, tento dôležitý, tú dôležitú formu platieb. Po kríze panamských dokumentov sa tiež vrátime k otázke transparentnosti, ktorú ste vy a spravodajkyňa pani Sargentini zdôraznili už v trialógoch. Mojím cieľom je predložiť revíziu v júni. No okrem toho, okrem týchto preventívnych opatrení, komisia e, do konca tohto e, roka navrhne vzájomné uznávanie rozhodnutí prijatých jedným sudcom o konfiskácii a zmrazení majetku v, jednom, v jednej krajine, tak aby toto súdne rozhodnutie bolo uznané aj v inej členskej krajine základným právam. Ja som hrdá na to, že sme, sa nám podarilo ukončiť reformu o ochrane údajov a rovnako Ďakujem spravodajcom pani Albrecht a Lauristin. Spolu sa nám podarilo dosiahnuť vyvážený, ďaleko siahly výsledok a teraz sa budeme zaoberať a zameriavať na efektívnu implementáciu, aby sme sa s členskými štátmi pripravili i s členskými štátmi, príslušnými orgánmi, občanmi na ten veľký tresk Big Bang všeobecného príchoda, všeobecného nariadenia na ochranu údajov, ktoré malo prísť na jar budúci roka. Ochrana údajov mala byť základným právom a, a podpora pre a podnikanie inovácií. Smernica o policajnej práci e, zvýši vzájomnú dôveru a účinnú spoluprácu orgánov trestných činov konaní. My potrebujeme, aby ochrana bola zachovaná, aj keď e, sa postupujú Eh, údaje o pasažieroch cez Atlantik a preto komisia zajtra navrhne podpísanie dohody Umbrella, eh, čím sa vytvorí eh, rámec na ochranu údajov pre mnohé bilaterálne politiky a oblasť súdnej spolupráce, ktoré existujú medzi EÚ a členskými štátmi a USA. Čo sa týka ochranného štítu pre komerčné transfery, teraz to, eh, o tom rokujeme z USA, aby sme zapracovali odporúčania eh, skupiny podľa článku 29. Rovnako sme postúpili pri príjmaní procedurálneho, alebo balíčka procedurálnych práv. Eh, ja chápem, že existuje skutočná dynamika pre právnu pomoc a chcem ponúknuť spravodajcovi pánu De Jongovi našu podporu pri dosahovaní dôležitého výsledku čo najskôr vrátane dôležitého aspektu rozsahu pôsobnosti, čo sa týka špecifickej situácii detí a migrácie. Rada by som vás upozornila, že neustále budem zohľadňovať ich špecifické údaje, či už to je v hotspotoch, E, či už je to špeci- či sú to osobitné e, potreby starať sa o deti bez prievodu, či už je to efektívna integrácia. Potrebujeme, aby sa nám to podarilo. No a v tomto kontexte mi dovolte prosím informovať vás o našej e, práci v boji proti nenávisným vyjadreniam, kde dosahujem pokrok dialógu s poskytovateľmi internetových služieb. My chceme predložiť etický kódex do júna ako vždy budeme rešpektovať slobodu prejavu, avšak musíme zaistiť, že internet nebude miestom bez pravidel z hľadiska silnejšej spolupráce medzi našimi orgánmi, trestnoprávnymi orgánmi sa zameriavame na vytvorenie a zriadenia úradu Európskeho prokurátora a reformu Eurojustu. Mojím cieľom ostáva finalizovať úrad Európskeho protokurátora do konca tohto, roku, tohto roku a vážim si odhodlanie holandského predsedníctva dosahovať pokroky e, s nadchádzajúcim slovenským predsedníctvom. Budeme o tom diskutovať zajtra v Bratislave. E, dosahujeme postupný pokrok rokovania rady, rady o úrade Európskeho prokurátora. Členské štáty vyjadrili podporu kľúčovým častiam návrhu na základe že nič nie je dohodnuté, pokiaľ nebude dohodnuté všetko. Momentálne finalizujeme prvé čítanie ostávajúcich článkov. Moje stanovisko v rokovaniach bolo neustále také a stále je, aby sme mali nezávislý, nezávislý a účinný úrad Európskeho prokurátora. Kompetencie musia byť jednoznačné. Potrebujeme jasnú E, prioritu pre e PPO. Rovnako musí byť v rozsahu e, DPH, v rozsahu 5. smernice, a to je PPO. My máme jasné argumenty, jasnú líniu argumentov, ktorú potvrdil Európsky súdny dvor a musíme to sledovať. A ustanovenia o kompetenciách musia byť vyvážené, tak aby sme zbavovali EPPO kompetencií nejakými zadnými dvierkami. Návrh rady zavádza komplexný eh, režim s paralelnými vyšetrovaniami. Eh, po druhé, rada výrazne zmenila navrhovanú štruktúru EPPO. Rada si želá, aby EPPO fungoval ako kolegium a, čo je najdôležitejšie, rada zaviedla tzv. národné prepojenie s EPPO a to, da, to trvá na tom, aby európsky prokurátori e, sledovali prípady v príslušných členských štátoch. Áno, rada chce vytvoriť stále komory ako spôsob vyváženia s národnými prepojeniami, ale zavádza aj možnosť pre stálu komoru delegovať e, právomoci individuálnym európskym prokurátorom, ktorí majú sledovať prípady v príslušných členských štátoch. A ďalšia možnosť delegovať tieto právomoci by pridanú hodnotu starých komôr výrazne spochybnila. A preto tam potrebujeme zabudovať možnosť realokovať prípady od jedného prokurátora k druhému. Delegácia rozhodovacích právomocí by mala byť obmedzená v malých prípadoch, menej závažných prípadoch a to umožní centrálnej úrovni vykonávať aktivity dozoru a budovať skutočný, skutočnú, skutočnú politiku a prokuratúry. Rovnako dúfam, že sa nám podarí postúpiť vpred v nariadení Eurojust na to, aby sme zlepšili eh, jeho fungovanie Eurojusta. Musia členské štáty lepšie využívať, hlavne čo sa týka stretnutí koordinátorov spoločných vyšetrovacích tímov, ktoré podporujú e, národný dôvod. Potrebujeme ďalej zlepšovať a zlepšenie, tiež sa musíme sústrediť na implementáciu, tak aby všetky z týchto zákonov sa stali realitou skutočnosti. Ale vidíme, že náš aký ešte nie je stále spracovaný členskými štátmi a legislatívnymi orgánmi. Transpozícia je neúplná a sú tu časté problémy s neplnením. Sudcovia a prokurátori musia korektne aplikovať názory a návrhy, aby sa vytvorila dôvera medzi systémami. A toto je jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť fungujúcu oblasti a spravodlivosti, je cezhraničné e, vyšetrovacie právomoci budú e, platiť e, prebiehajúce simultán súčasné eh, protiteroristické vyšetrovanie členských štátov je dobrým príkladom, kde nedostatok eh, výmien informácií spôsobil eh, chyby. Máme nástroje na úrovni EÚ, ale musia byť aplikované náležite a vhodne. To znamená, že komisia musí proaktívne pomáhať členským štátom implementovať aký príručkami, expertnými skupinami a nástrojmi, a školeniami a informáciami. Ale na druhej strane musíme, e, nesmieme e, sa báť spustiť e, konanie o porušenie zmluvy v prípade neúplnej transpozície. Ja začiatkom tohto týždňa som sledovala diskusie s ministrami spravodlivosti marca na Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Hovorili sme o ministerskej konferencii o radikalizácii, ktorú som usporiadal v oktobri, ako bojovať proti radikalizácii zatknutých e, osôb. Tu viaceré príčiny, ktoré vedú k radikalizácii. Jedna z nich je, sú zlé podmienky e, vo väzeniach v Európe. Vysvetlila som možnosti e, pre viaceré zdroje financovania. Tiež som oznámila, že zahájim expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá na základe odporúčaní e, pri, e, pripraví určité podskupiny, ktoré sa budú zabrať výmenou e, najlepších postupov. Napríklad túto informáciu som postupila začiatkom tohto týždňa vášmu predsedovi. Pokiaľ ide o právny štát, viem, aká práca na výbore LIBE v tejto oblasti prebieha vedie tieto práce pani Intfeld. My ich sledujeme s veľkým záujmom spolu e, s prvým podpredsedom Timmermansom. Fungovanie systémov spravodlivosti je dôležitou súčasťou právneho štátu a dovolte mi, aby som e, využila túto príležitosť a informovala vás o kľúčových záveroch e, Justice Scoreboard, ktoré komisia zverejnila začiatkom tohto mesiaca. Ako viete, toto hodnotenie pomáha 28 členským štátom zlepšiť efektivitu, kvalitu a nezávislosť svojich súdnych systémov. E, poskytuje komparatívne informácie v týchto hlavných e, bodoch v členských štátoch. Celkovo Väčšina členských štátov robí e, postupy smerom vpred v zlepšovaní svojich systémov a už od prvého vydania takéhoto hodnotenia tu vidíme zlepšovania v oblasti efektivity, dĺžky trvania procesov Avšak e, v oblasti e, e, správnych procedúr tam vidíme zhoršenie. Pokiaľ ide o zlepšovanie využívania IKT, tu je zlepšenie, využívajú sa viac online služby, ale treba sa pousilovať ešte ďalej, zlepšiť školenia, a e, viac používať nové technológie aj pre manažment e, jednotlivých e, prípadov. Poprvýkrát sú teraz súčasťou nové prieskumy Eurobarometru, pokiaľ ide o nezávislosť sudcov, verejnej, všeobecnej verejnosti aj e, v pracovnej sfére. Sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v tejto oblasti. V členských štátoch, e, kde vnímaná nezávislosť je nízka, respondenti hovoria, že ich e, vnímanie vychádza hlavne z tlaku, je to kvôli tlaku zo strany politiky alebo ekonomických či iných špecifických záujmov. Toto musíme starostlivo monitorovať. Ehm, vážené poslankyne poslanci, ehm, mám málo času, preto som pokryla iba tie najdôležitejšie témy ehm, v mojom príspevku, ale teším sa na vaše otázky a komentáre k týmto a iným relevantným témam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme my vám, pani komisárka, a e, začneme eh, hneď s koordinátormi. Nevidím tu pani Holmajer. V mene EPP sa teda vyjadri pán Bony. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, som rád, že vás tu opäť vidíme a ďakujem aj za váš list a za vysvetleniami určitých oblastí. Myslím, že je dôležité, aby sme tu mali príležitosť zaktualizovať eh, informácie o celom vašom portfóliu aktivít. Chcel by som spomenúť pár krátkých bodov. Poprvé, myslím, že by sme mali silnejšie kooperovať v oblasti výmeny informácií aj v oblasti ECRIS. Myslím, že je to veľmi dôležité. A vaše návrhy v súvislosti s používaním digitálnych nástrojov v oblasti e, trestného práva a e, spravodlivosti sú veľmi e, dôležité. Bolo by to užitočné a veľa procesov a činností by to e, urýchlilo. Po druhé, myslím, že je dôležité e, e, podpísať ten, tú zajtrajšiu zazrašovaciu dohodu. Myslím si, že z nášho výboru tu máme otázky k tomu, ale chcem vám tiež poďakovať za vašu spoluprácu so všetkými partnermi, skupinou podľa článku 29. Musíme tu uznať určité dimenzie, určité hrozby a napokon som presvedčený, nájdeme tie najlepšie riešenia. Tiež e, si myslím, že je dôležité to, čo ste e, povedali k nenavistným e, prejavom. Ehm, v júni práca komisie E, sa e, ukončí, e, pokiaľ ide o túto túto oblasť. Je to dôležité pre slobodu na internete, ale poskytne nám to určite určité nástroje, ako lepšie bojovať proti nenávistným prejavom. Zajtra v tejto súvislosti máme e, ďalšie podujatie. E, a e, pokiaľ ide o balíček ochrany e, údajov, e, je dobré, že sa konečne prijala smernica, ale nemôžeme oddychovať, pretože všetká práca nie je ešte ukončená. Musíme vytvoriť implementačný plán. Nástroj má približne 50 riešení, ktoré sa implementujú na národnej úrovni a ja si myslím, že musíme zabezpečiť, aby táto potrebná flexibilita neviedla k 28 eh, implementáciám a pravidlám. Ako plánuje komisia sa eh, s týmto zaoberať? Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela sústrediť na dve, tri otázky, ktoré eh, by kolegovia ktoré by kolegov mohli zaujímať. E, pokiaľ ide o ochranu e, e, súkromia, je pre nás dôležitých viacero otázok. Jednou z nich je, že administratíva USA úplne nevylúčuje masívne zbieranie údajov prichádzajúcich z EÚ a ja by som sa chcela vedieť, ako to ide e, spolu s tým e, európskym konceptom, že masový e, dohľad nad jednotlivcami nikdy nemôže byť odôvodnený a akceptovateľný. Iba ak by ombudsmanka mala možnosť naozaj efektívne konať a bola naozaj nezávislá, bol by tu a, a bol by tu jednoduchý e, mechanizmus e, nápravy by e, mohla byť situácia lepšia. Mohli by si sa k tomu prosím vyjadriť. No a TFTP nie je pokryté, e, aj ďalšie nie sú pokryté e, americkým zákonom o e, súkromí. Táto zastrašovacia dohoda však takéto niečo vyžaduje, takže ako vidíte tento rozpor. No a súdnu, možno súdnej nápravy sa prepája zdá sa, že závisí s tým, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s e, tzv. E, štítom e, ochrany súkromia, ako to vidíte. No a potom v parlamente je pozícia, pokiaľ ide o európskeho prokurátora. Do, ake, do akej miery si myslíte, že komisia zohľadní názory Eh, parlamentov, ako budú zohľadnené tieto eh, v rámci prebiehajúcej diskusie na rade. Ďakujem, pán Haláho. Ďakujem, pani eh, komisárka, ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás. Žiaľ, pán Kirchhoff tu dnes nemôže byť, pretože má iné úlohy v Spojenom kráľovstve, ale ja by som sa teraz vyjadril v jeho mene. Boj proti kriminalite a terorizmu v Európskej únii je e, možný, iba ak členské štáty budú rýchlo konať a efektívne spolupracovať e, proaktívne e, a spojené e, úsilie, aby naše súdne systémy spolupracovali, je absolútne nutné, ak chceme úspieť voči aktuálnym výzvam. Skupina EKR si nemyslí, že úplne harmonizovaný systém e, spravodlivosti alebo nové centralizované systémy boli e, potrebné alebo nutné na dosiahnutie tohto cieľa e, treba užšie kooperovať, vymeniať si cenné informácie navzájom. To je najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť želené výsledky. Ako spravodajca pre ECRIS, pán Krkop sa teší na spoluprácu s vami a je presvedčený, že zmeny, ktoré urobíme, pokiaľ ide o príslušníkov tretich krajín, sú úplne nutne, nutné. Ide o to, aby e, sme e, e, dosiahli rovnoprávnosť občanov EÚ a občanov z tretich krajín. Nie je žiaden logický dôvod, prečo by takéto opatrenie malo byť potrebné. Ak tu takéto opatrenia budeme mať, podporíme tým voľný pohyb a našu vnútornú bezpečnosť. Pán Krko by chcel e, poďakovať komisii za jej návrh a teší sa na spoluprácu s vami v tejto oblasti. K ďalšej téme e, peniazy potrebujeme e, prezledovať sťažovať život zločincom tam, kde ich to najviac boli, cez peniaze. Preto sú dôležité nástroje napríklad proti, bo, pre boj proti praniu špinavých peňazí a finančným zločinom. Je to dôležité aj e, za účelom boja proti terorizmu a obchodovanie s ľuďmi. Ako môžeme e, podnetiť spoluprácu medzi e, justičnými orgánmi na EU úrovni? To je tá otázka v tejto súvislosti. No a Pán Kirkhope eh, podporuje revíziu spoločných eh, vyšetrovateľských eh, tímov. Je treba sa zabrať otázkou, ako čo najlepšie zmeniť, pozmeniť tento nástroj, aby bol úspešný. Ďakujem. Teraz v mene ALDE. Ďakujem. V prvom rade, pani komisárka, by som vám chcela poďakovať a pochváliť vašu angažovanosť v mnohých otázkach, ktoré sa týkajú vašeho portfólia a ktoré sú e, takmer všetky e, strategické a veľmi zložité. Zo pár rýchlych otázok začnem nezvyčajne jedným z hlavných cieľov EÚ ochranou a podporou e, práv detí. Je to téma, ktorú ste naznačili vo vašich úvahách e, ku katastrofickej situácii e, mladistvých, ktorí sú na európskom území. Rovnako e, pokiaľ ide o situáciu, ktorú ste naznačili u migrujúcich detí, je tomu tak, že program EÚ v oblasti detí od roku 2011 do roku 2014 je dlhodobý a tu je moja otázka, či e, Európska komisia chce prezentovať novú stratégiu, ambicióznu, e, uplatniteľnú, e, ktorá bude účinná, globálna, s množstvom konkrétnych krokov na ochranu práv detí. Druhá moja otázka sa týka témy, ktorú ste dobre pomenovali, menovite prezentáciu toho zastrešujúceho programu transferu e, e, údajov medzi EÚ a USA, ten, tá dohoda e, Umbrella a Privacy Shield. Teda či by ste nám mohli nás uistiť, že tento, ten, ten, ten, tento program sa rozvinie v súlade s novým legislatívnym rámcom EÚ na ochranu údajov v súlade s dohodami, ktoré sme nedávno prijali v pléne. Formulácia mojej otázky samozrejme e, určite vás povedie k súhlasu. Článok 29 súhlasím. E, ešte k, tomu, k tej otázke Európskeho prokurátora. Pôvodný návrh e, centralizovaná európska štruktúra Európskeho prokurátora už tak to bolo revidované pod tlakom členských krajín. Zamýšľa sa veľmi decentralizovaná štruktúra, medzivládna, e, kde budú delegované e, formy prokuratúry, teda určitý kolegium ako chcete eva, e, evaluovať takejto, e, efektívnosť takejto štruktúry, pretože vôbec to nekorešponduje s pôvodným návrhom, čo mi je veľmi ľúto. Ďakujeme pani Sargentini za zelených. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcela povedať, že sa teším na návrhy komisie, pokiaľ ide o smernicu pre boj proti praniu špinavých peňazí. Obzvlášť sa teším, že ste povedali, že sa nechcete zaberať iba financovaním terorizmu, ale chcete bojovať aj e, v oblasti Panama Papers a e, tu sa snažiť e, nastoliť dôveru, to by bolo veľmi vítané pre parlament je to veľmi dôležitá Otázka. Nepodarilo sa nám e, e, niektoré veci predložiť, pretože je tu určitá situácia e, na vláde spojeného, pokiaľ ide o vládu spojeného kráľovstva. Ja verím, že tam sa už situácia medzičasom tiež zmenila. Budeme môcť prijať silnejší, silnejšie formulácie. No a zdá sa, že všetky strany nepovažujú e, ochranný e, e, štít súkromia za postačujúci. Budeme ďalej rokovať, alebo aspoň do svojho rozhodnutia o adekvátnosti vložite klauzulu o postupnom ukončovaní Takisto je tu zo strany USA výnimka e, záznam, pre záznamy mien e, cestujúcich e, na strane USA. Prepačte mi, ale to celú túto dohodu pre nás robí oveľa menej dôveryhodnou. Takže budete sa snažiť zaoberať touto výnimkou predtým, než podpíšete dohodu. No a moja e, záverečná otázka sa týka ECRIS, e, článku 4.3 návrhu obzvlášť. E, je si vedomá komisia toho, že trestnoprávne e, e, e, záznamy občanov tretich krajín a bude tiež obsahovať informácie občanov EÚ, ktorí majú dvojité občianstvo. Ja si myslím, že to by predstavovalo diskrimináciu tejto skupiny občanov a ak si komisia uvedomuje tento problém, ako ho chce odstraňovať. Ďakujem, pani komisárka. Chceli by ste odpovedať teraz na tieto otázky, ktoré zazneli? Áno, dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem odpovedať v tom poradí, ako e, mi boli podložené tieto e, otázky. Pán e, Bonny mal viacero otázok k ECRISu. ECRIS je súčasťou bezpečnostnej agendy a z, do, z dobrého dôvodu pretože e, policajné orgány potrebujú mať prístup k údajom e, e, príslušníkov tretich krajín, ktorí boli odsúdení súdmi a my sme radi, že sme dostali veľmi dobrú reakciu nielen zo strany členských štátov, ale aj zo strany parlamentu, pretože všetci chápu, že je to užitočná vec. E, budem otvorená, obávala som sa, že to bude e, e, problém ohľadom zahrnutia otlačkou prstov. Rozhodli sme sa ale vložiť to tam, pretože naozaj chceme dobre zabezpečiť identifikáciu a zároveň chceme zabezpečiť naozaj vysoké štandardy ochrany osobných údajov tak aby e, tu nevystavali žiadne problémy, žiadne konflikty e, v oblasti ochrany osobných údajov. Musíme ďalej pracovať nielen na ECRISE, ale aj na iných systémoch, ktoré pomáhajú e, polícii, súdnictvu fungovať cezhranične Máme tu jednotný otvorený priestor, ktorý je pre nás veľmi príjemný, ale zároveň to umožňuje zločincov sa voľne presúvať a teda už ani zločiny nemajú hranice a preto sa musíme sústrediť v oblasti bezpečnosti práve na oblasť posilnenia medzinárodnej spolupráce. Um, v oblasti súdnictva, z oblasti eh, polície, prokurátorov, aby títo mohli konať rýchlo, aby efektívne spolupracovali, pretože tie útoky, ktoré sme zažili v Európe, eh, nám ukázali, eh, že rýchlosť je naozaj kľúčová pri stíhaní zločincov. Pokiaľ ide o nenávisné prejavy, Vyjadrím sa k tomu v kontexte e, boja proti radikalizácii. E, stále znova e, sme presvedčení, že sú dva hlavné spôsoby radikalizácie online a vo väzniciach. Ďalej potom, pokiaľ ide o ten E, sú tu želania určitých e, skupín ľudí rozputať vyslovene občianskú vojnu v EÚ. Znie to e, kruto. Už tak to je to sa naplňa online. Keď si pozriete tie diskusie, pozriete si výzvy k otvorenému násiliu, nenávisti, je to už prítomné. Súčasne internet e, je svetom, kde musíme chrániť slobodu prejavu. Takže máme tu na tú veľkú e, strašnú dilemu. Ako v mnohých iných zložitých chvíľach pri takýchto dilemách, treba sa pozrieť na to, čo hovorí e, zákon. A zákon jasne hovorí to, čo treba zakázať. Nenávisné prejavy, ktoré nabádajú k otvorenému násiliu, men, e, či sú to menšiny, homosexuáli, postihnutí. To treba všetko zakázať. Proti tomu treba všetkými prostriedkami bojovať a jeden z tých prostriedkov je ten, že poskytovateľia internetových služieb budú dobrovoľne s týmto smerom pracovať Povedala som to už naposledy, keď som tu bola. Oni sami rozhodujú, sú súčasťou toho problému a musia pripustiť, že musia byť aj súčasťou e, riešenia. Treba vytvoriť spoločne s nami e, určitý kódex správania, ktorý bude založený na európskom e, práve i európskom e, zvykovom práve judikatúre pretože teraz sú to americké práva, je zjavné, že musíme e, trvať na našich vlastných právach a našich vlastných princípoch. Preto ma teší, že sú, e, mám tu pozitívne informácie, kódex správania, kde e, bude záväzok vymazať tieto nenávisné prejavy do 48 hodín, pokiaľ viem, od chvíle, kedy sa objavia. Je tu komplexný e, program postupov bez toho, že by sa dotkla e, sloboda prejavov. Pokiaľ ide o balíček ochrany e, údajov a pokiaľ ide o implementačný program, prijatím nariadení e, sa začala práca, nie je dovršená, pretože mňa teší, že to tu máme zastrešené a že máme jasný časový rámec, vrátane plánu financovania. Potrebujeme totiž zjednodušiť, zjednotiť e, prístup e, aplikáciu týchto tohto všeobecného nariadenia v rámci e, e, orgánov na ochranu osobných údajov. Je tu naozaj veľký priestor pre, pre vôľu moci, rozsah mo, e, moci. E, e, vidím na jednotlivých stretnutiach, že prístup tých inšpektorov pre ochranu údajov sa líši. To je tiež závisí do určitej miery od kultúrnych rozdielov medzi krajinami E, e, regulovaním však budeme mať zjednotený súbor pravidiel a to bude zjednoteným spôsobom i platiť. Pozrime sa na sankcie. Nemalo by sa diať to, že v Taliansku spoločnosti budú mať vyššie sankcie než e, po Francúzsku za rovnaké činy alebo rovnaké chyby. Takže áno, budeme mať spolu vytvárať s, orgánmi na ochranu osobných údajov budeme vytvárať interné pravidla na výkon. Hlavnou úlohou komisie, a tu budeme financovať, je vytvorenie jasných nariadení pre spoločnosti, tak že každý v záujme e, právnej istoty chápe, aké sú nové pravidlá a aké sú ich povinnosti, takisto dúfajme, budú dobre e, čitateľné a dobre pochopiteľné tie usmernenia pre občanov EÚ, aby oni chápali, kde e, majú práva, aké sú ich práva. To je naša práca na tento rok. Takisto pripravujeme tento rok súbor programov e, školiacich pre expertov, aby sme boli dobre pripravení na ten deň D, ktorým bude rok 2018 pokiaľ ide o ten e, štít e, na zabezpečenie súkromia, ako EÚ vlastne bude kontrolovať, alebo ako by my sme mali zabezpečiť, že e, záväzky sa splnia. Pýtali ste sa na národné bezpečnostné otázky. Verte mi, mali sme množstvo tvrdých diskusí k tejto téme, pretože toto až do leta minulého roka bola téma, ktorú americkí partneri nie veľmi ochotne diskutovali a nám sa podarilo e, dostať ich k rokovaciemu stolu. E, my sme žiadali e, tri veci. Definovať to, čo sa týka obmedzení pre národné bezpečnostné služby, pokiaľ ide o prístup k údajom, E, e, zo zákona a viete, že Európsky súdny dvor e, neposúdil situáciu v svetle nových, novej legislatívy v USA. Na tom musíme, s tým musíme tiež pracovať. No a chceli sme teda jasný popis obmedzení, veľmi detailnú interpretáciu toho, ako oni E, vnímajú to, čo je v zákonoch a spôsob, akým to chcú implementovať. Samozrejme, že tu sú i budú výnimky, kde oni sami v ich legislatíve takisto e, vyzvú svoje orgány, aby e, skupinovo hromadne zbierali dáta. A to musí mať presný účel. Toto takisto spomína legislatíva, takže líši sa to eh, hromadný, ten hromadný zber a údajov v porovnaní s, maso, s masovým dozorom veľmi jasne musíme definovať, čo to znamená, keď Európania hovoria o nevyhnutnosti a primeranosti. My samozrejme používame slovník Európskeho súdneho eh, dvoru, dvora že prístup k údajom je možný len vtedy, ak bude e, nevyhnutný. A pre amerických partnerov oni, hovo- oni hovoria o pravdepodobných príčinách, či je teda pravdepodobné, že budú potrebovať údaje na, e, z, z, na vyšetrovanie. My e, plnú kontrolu nikdy nedosiahneme. Plnú kontrolu toho, ako národné bezpečnostné zložky budú mať prístup k našim údajom. Nikdy nedosiahneme a nikdy nedáme e, plnú možnosť odvolania sa európskych občanov e, e, pre naše zložky prístup k údajom. Nemáme to predsa ani v Európe. Takže musíme spolupracovať s realitou takou, aká je. Pokiaľ ide o ombudsmana, už tak to je E, súčasť rokovaní, pretože e, na určité rokovacie obdobie som trvala na tom, aby z našej strany bol niekto autorizovaný k informáciám o prípadoch, keď národné bezpečnostné orgány si žiadali údaje a či e, tu boli legitímne dôvody na taký postup po, rokovania, tom, čo rokovania k tomuto boli zablokované, tak americkí partneri prišli s návrhom vytvorenia ombudsmana, ktorý, čo sme my podmienovali úplnou nezávislosťou národných bezpečnostných orgánov a tiež k, k riešeniu všetkých stiažností a požiadaviek, ktoré prichádzali od Európ- prichádzajú od európskych občanov. Americkí e, partneri sa snažia čo najlepšie postupovať. Vytvorili ombudsmana v rámci e, ministerstva vnútra e, a tá pracovná skupina 21 si žiada presný popis, aké budú kompetencie, pravidlá správania a aký budeme mať my prístup k informáciám. Ja to rešpektujem, pretože ja som bola i za to, e, aby sme mali, e, e, teda boli sme počasovým tlakom a budeme to musieť diskutovať, diskutujeme to naďalej i s americkými partnermi, aby sa dosiahal popis presnejší a podrobnejší Mám tu teraz dlhší text, ktorý popisuje vlastne kompetencie toho ombudsmana. E, bude to vlastne ombudsmanka. A to zvyšuje svojím spôsobom e, moju vieru e, v ňu. Prepačte, páni, viete, že som zodpovedná i za rodovú rovnosť. Možno je to zlý vtip, snažím sa o rovnaký prístup. Mimochodom, bude to, je, to, je to dáma a hovorila som s ňou osobne, keď som bola v Washingtone a veľmi dobre chápe e, to, čo my nazývame ku mieru ochrany osobných útajov. Nie je to zvykom v Spojených štátoch, mimochodom na všetkých miestach, pretože e, v tomto sme osobití, v tomto sme lídry a z dobrých dôvodov. Nebudem teda teraz čítať e, všetky tieto e, kompetencie ombudsmanky. Určite sa budeme snažiť e, o efektívnosť. Pokiaľ ide, ešte tu bola ďalšia otázka týkajúca sa toho štítu pre ochranu súkromia. Pýtala sa pani Sargentini, či rokovania bude pokračovať ďalej a či tu bude špeciálna Eh, doložka odstúpení. Eh, my diskutujeme s americkými partnermi na základe odporúčaní eh, pracovnej skupiny 21, aby som snáď prehlbila vaše znalosti americkí partnery chápu, čo od nich chceme a chápu argumentáciu pracovnej skupiny a nechcem tvrdiť, že budeme otvárať znova rokovania Zlepšíme e, však situáciu, budeme, sa, budeme e, prispôsobovať rozhodnutia, naši partnery si odvedú svoju prácu, budú sa snažiť o presnejšie pravidlá pre e, ombudsmana a my budeme pracovať na odporúčaniach v implementačnom materiáli. Pokiaľ ide o doložku o pozastavení Veľmi jasne je, tu, je to formulované e, v rozhodnutí o adekvátnosti, že totiž keď uvidíme, že mechanizmus, pretože ten, e, ten štít bude mechanizmus, nie je to rozhodnutie, keď uvidíme, že nebude fungovať, keď uvidíme, že kto, si, kto sa zaviazal, že čo si urobí, tak nečiní, osobitne partnery e, zo strany americkej, pozastavíme tento mechanizmus a nebudeme e, váhať. Budeme si vedomí samozrejme dopadov, ale je, je podľa mňa spravodlivé, že to jasne demonstrujeme. Ak, e, ak chceme pozastaviť rizikové e, tendencie vo fungovaní, zachytiť ich už v rozbehu, budeme mať každoročné revízie, ktoré budú sa diať e, v polovici roku 2017, aby sme posudili, ako ten mechanizmus funguje, ako jednotlivé orgány pracujú, či si plnia svoje povinnosti, ako, čo tvrdia nezávislí pozorovatelia. Bude tu viacero e, kanálov použiteľných na tieto každoročné revízie, s cieľom dosiahnuť objektívny pohľad na to, či tento e, štít je výrazným zlepšením, či je funkčný a či zabezpečuje vysokú ochranu Európanov. To toľko k tej doložke. Pokiaľ ide o Európsky o, o, úrad Európskeho prokurátora, nuž tak vždy, keď je to na stole, v Rade pre vnútorné záležitosti hovorím tú istú vec, že nedovolím vytvoriť nejaké európske monštrum, čo si čo by bolo nákladné a e, neužitočné. Be, hovorím to jasne, už som to povedala aj pred rokom e, viackrát, akékoľvek ďalšie, akákoľvek e, ďalšia demontáž a, a pôvodne návrh, pôvodného návrhu sa neudeje. My máme e, článok, e, články, ktoré sú už e, viac menej fixované, články 1 až 35. Sú tu články týkajúce sa kompetencií EP, APO, EPO, Európskej prokuratúry. Musí tu byť, musí tu byť bude tu, e, e, ak podľa priority rozhodne, tak e, tento úrad bude mať právomoc podať prípady na národné, národné súdne inštancie. Ak, akákoľvek ďalšia demontáž nie je prípustná. Na júnovej rade to znova zdôrazním. S predsedníctvom som v kontakte takisto s krajinami, ktoré sú za Európsku prokuratúru. E, občas preniknú e, určité, určité klebety, čo sa mi nepáči, že, posilne, že rokujeme tu o posilnenej spolupráci. To nie je pravda. E, keď sa pozriem na členské krajiny, je tu rozdiel medzi tými, ktorí sú čistými prispievateľmi a tými, ktorí sú čistými príjemcami sú tu členské krajiny, ktoré e, čerpajú z financií EÚ viac, než platia. A toto by malo byť pripravené, aby sa podporil e, orgán Európskej prokuratúry. Je to špecializovaný orgán, e, odlišuje sa od Eurojustu, kde sa bude vyšetrovať a stíhať osobitné druhy zločinov e, v, vo finančnom e, záujme alebo proti finančnému záujmu EÚ. Ja si e, veľmi vážim pozitívnu podporu, ktorú som dostala zo strany Európskeho parlamentu a veľmi opatrne pristupujem k tomu, keď zachytávam silné signály z Európskeho parlamentu, menovite k dvom veciam, že E, nesmie tu byť silná národná linka, pretože Európsky e, úrad prokurátora musí byť od národných záujmov dobre odhraničený. A druhá vec, to ste spomenuli, e, že tu musí byť pridaná i DPH v období po smernici PIF, teda smernici o daňových podvodoch. Nechcem tu byť E, e, prehnane patetická. Presvedčiť musíme nielen ministrov e, spravodlivosti na pôde rady, ale aj ministrov financí. Viete si asi predstaviť, aký to bude boj, pretože ministri financí to vnímajú ako daňovú otázku. Ide však o trestoprávnu otázku. Ja si však uvedomujem, že bez presného a spolahlivého súboru údajov o tom, koľko e, prostriedkov sa vráti verejnosti cez tento úrad prokuratúry e, do rozpočtu. E, nebudem dostatočne silná v argumentácii, preto teraz získavame údaje od členských krajín. Je to vec zložitá, pretože mnohé členské krajiny nerozlišujú medzi porušením národného Um, práva v, u národných a európskych peňazí. My musíme však nájsť konkrétny model EPPO, uh, koľko prípadov ročne uh, dokáže spracovať, aký bude rozsah uh, pracha, hranica alebo finančný strop, objem, rozsah trestných činov. Bude to veľmi závisieť a veľmi to určuje počet ľudí a finančných zdrojov alebo peniazy, koľko bude EPPO stáť. Takže máme veľa dôvodov, prečo sa snažíme e, získať údaj členských štátov a naspäť k DPH. Pre DPH potrebujeme mať dobre odhady toho, koľko prípadov by EPPO spracoval. A ja, myšlienka je založená na tom, že EPPO musí sa venovať veľkým veciam, vyšetrovať závažnou cezhraničnou činnosťou pre DPH. Tak závažne to bude musieť byť, to bude musieť byť ešte rozhodnuté. Ešte tie deti. Implementácia GDPR, to už som povedala. A teraz k deťom. Vytvorili sme skupinu pravidiel alebo opatrení, ktoré treba vykonať na to, aby sme pomohli deťom v ťažkých situáciách, hlavne deťom migrácii, migračných tokoch. A toto sú úlohy nielen pre komisiu alebo pre mňa, ale hlavne pre môjho kolegu, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou a azylom, ale tiež pre členské štáty. My musíme zaistiť, že vždy, keď eh, Európske, Európska únia financuje humanitárnu pomoc, aby to bolo o deťoch. To je absolútna priorita. Musíme zaintegrovať eh, bezpečnosť detí do hotspotova prístupu a, eh, ich zmenenom účele kvôli dohode medzi EU a Tureckom. No a to, čo sa týka tejto dohody, treba zaistiť, a to aj robíme, aby peniaze v Turecku išli deťom. Samozrejme nie všetky, ale ak som správne videla čísla, tak eh, v táboroch je 300 tisíc detí, ktoré už niekoľko rokov nechodia do školy. A tam treba smerovať eh, prostriedky EÚ. A tie finančné prostriedky pôjdu priamo špecializovaným organizáciám. Ďalej Frontex, eh, zverejní novú stratégiu pre základné práva a opatrenia na rok 2016, vrátane konkrétnych opatrení pre deti, migrácia, je tam ochrana údajov, usmernenia a tak ďalej. Príručky pre pohraničnú stráž, aby dokázali detekovať ohrozené deti. A ďalej. A, a, zjednodušenie e, relokáciu e, detí bez prievodu. Ja neprečítam e, celý zoznam aktivít, ale toto je veľmi komplexný dokument. Je to ste záležitosť, ktorú treba prihať, čoskoro a implementovať ju. No a dnes prejdeme k ďalším otázkam teraz a potom budete mať príležitosť a reagovať na otázky, ktoré ešte boli zodpovedané. Ešte som neodpovedala k tej dohode Umbrella, Umbrella Agreement. Dobre, takže teraz ja budem veľmi prísne dodržiavať čas a dohľadať na dodržiavanie času. No, pán Škripek ako prvý dostáva slovo, nech sa páči. Pani Jovrova, Veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj, naozaj dlho a e, je e, ohromné vidieť, že čo všetko aj v tomto liste, ktorý ste nám práve dali, hovoríte tu o možnostiach, o modernizácii e, väzníc, o projekte I don't need any translation, not. <laughs> please, could you, could you stop? Áno. O projekte um, povzbudenia tých zraniteľných skupín mladých ľudí, že je tu vzdelávací tréningový program vo väzniciach. Veľmi si to vážim, pretože zvlášť teda e, radikalizácia vo väzniciach, vieme, kam to prišlo, až do Paríža, do Bruselu. Potom tu spomínate pranie špinových peňazí, peniaze v Turecku od e, Únie, aby išli na edukáciu detí. E, skutočne široký záber, častokrát niekedy to naozaj vidno, že naozaj obrovská práca, veľká únava, niekedy mi je vás tak aj ľúto. Mám však jeden taký okruh otázok, ktorý by som rád položil. A e, tvrdíme, že predstaviteľe EÚ hája rovné príležitosti, nediskriminácia, pluralitu. Ja sa chcem opýtať, prečo s rovnakým nasadením a finančnou štedrosťou a kreativitou, aké sú preukazované viditeľne rôznym LGBTIO a môžeme tak stále ďalej menovať skupinám, nie sú podporované aj ženské organizácie napríklad, ktoré prevádzkujú domovy pre tehotné matky v tiesni, alebo organizácie, ktoré pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o svojich postihnutých členov. Často živoria doslova na hranici biedy. Ja sa chcem opýtať, z akých konkrétnych dát a čísel vychádzate, keď stanovujete priority finančnej podpory zo strany Európskej únie. Naozaj si žiada toľko pozornosti, toto je moja druhá otázka, krátka, zaoberať sa právami a zájmami malej skupinky jednotlivcov s neustále sa meniacimi novými rodovými identitami. Ja mám za to, že komisia má reflektovať reálne záujmy všetkých európskych občanov a potom by som to videl ako zvláštne nadpráva. Ďakujem. Ms. Lauristin. Thank you very much and thank you, Commissioner, for coming and giving us Pani Lauristín, ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, za to, že ste prišli. A aj tak mám, ďakujem za vašu dlhú prezentáciu, aj tak mám pár otázok. Najskôr nenávistných prejavov. Vy ste hovorili, že pripravíte etický kódex a tak ďalej. Ja sa chcem spýtať na dopadovú štúdiu. Je skutočne veľmi tenká línia medzi monitoringom obsahu a cenzúrou. Takže eh, kde sú tie záruky, že eh, takéto aktivity poskytovateľov internetových služieb nebudú viesť k cenzúre obsahov a aký je, aké sú vedecké dôkazy o dopade týchto opatrení. A ďalej niečo k údajom. Vy ste povedali, že Frontex pripravuje novú stratégiu, kde bude prati, kde kam budú patriť aj zhromažďovanie údajov, zbieranie údajov. My sme hovorili o Europole a tak ďalej. Každý začína zbierať nejaké údaje a potom sme zistili, že sú rozdiely medzi rôznymi databázami a nikto nemá kompletný obraz. Napríklad pri utečencoch nevieme jasnú štruktúru e, utečencov, ktorí prichádzajú, e, miera vzdelania, dokonca ani ich vek nepoznáme. Takže existuje nejaký plán, komisia bude mať, vykonávať systematický monitoring. Ja nehovorím o zhromažďovaní Zhromažďovanie osobných údajov, ale hovorím o štatistickom monitoringu štruktúry utečencov, pretože to je veľmi potrebné pre integračnú politiku, ale tiež na boj proti predsudkom a mýtom. Ale ste hovorili o prevencii radikalizácie, vy ste hovorili o e, väzeniach v internete, ale čo s utečenskými tábormi a hotspotmi? No a posledná otázka e, sa týka prevádzačov a pašerákov. E, Skutočne sa veľmi zaujímavé zasadnutie e, spolu s Júri. No a zistilo sa, že neexistuje žiadny spôsob, ako odsúdiť prevádzačstvo. Takže bude, alebo pomôže nový európsky prokurátor pri riešení tohto problému. Ďakujem pekne pani Jotová. Ďakujem pekne, predseda, pani predsednička. Mám tri stručné otázky. Poprvé by som rada poďakovala e, komisárke za to, že je tu dnes s nami a ja skutočne dúfam, že nám dá konkrétne odpovede. Ďalej by ste hovorili o, množstvo, o štruktúre úradu Európskeho prokurátora, ale nepovedali ste veľa tomu, aké by budú jeho kompetencie, právomoci, aký špecifický mechanizmus práce. Takže stále to nie je úplne jasné. Po druhé, v rámci boja proti terorizmu navrhujete niektoré opatrenia, opätovne chcete revidovať smernicu o praní špinavých peňazí, aj keď eh, len pred 6 mesiacmi bola revidovaná. Ste hovorili, že v podstate etický kódex na boj proti nenávisným vyjadreniam pre mňa. To však nie je dosť. Ja som už v parlamente 7 rokov a 7 rokov eh, neustále počúvam príbehy o tom, že áno, my získame spoluprácu s poskytovateľmi internetových služieb, ale aj tak ešte nemáme výsledky. Ja chcem konkrétne, špecifické, merateľné výsledky. Po tretie, ďalšia veľmi špecifická otázka, e, ktorá súvisí so správou Sophie Intvelt o právnom štáte. Zamýšľate navrhnúť legislatívny rámec pre monitoring fungovania súdnictva vo všetkých členských štátoch a rovnako veľmi špecifický spôsob, ako bojujú proti organizovanému zločinu. Mne sa zdá, že nechcete vyjadriť eh, veľmi jasné stanovisko k monitorovaciemu mechanizmu. Monitorovací mechanizmus pre Bulharsko a Rumunsko a pre súdnictvo a tak ďalej. Myslím, že eh, veľa peniazy sa na toto ja ďakujem pani Lunaček, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne pani komisárka. Ja sa budem sústrediť na otázky LGBTI a rovnaké zaobchádzanie smernica bola prioritou pre komisiu, ale od holandského predsedníctva sme, bola predložená len správa o pokroku, čo očakávate do júna alebo e, od slovenského predsedníctva. A rovnako sme učili, že sa e, má odblokovať smernica, smernica ale teraz v prístupnosti je trochu v dlhom procese, pretože my potrebujeme skutočne implementovať rovnosť pre všetkých na európskej úrovni. A ďalej majetkové dopady registrovaných partnerstiev, prečo, sa, prečo boli predložené dva návrhy, jeden pre zosobášené páry a jeden pre registrované partnerstva, pretože môže sa stať, že niektoré členské štáty rada môže podpísať, niektoré členské štáty môže podpísať len jeden návrh, druhý nie. A preto páry rovnakého pohľavia budú disproporčne znevýhodnené, pretože nie všetky členské štáty majú sobáše eh, manželstva pre páry rovnakého pohľavia. Takže aký pokrok je v tejto oblasti? A ďalej, eh, zlepšenie slobody pohybu pre rodiny LGBTI, aké iné plány máte, chcete zjednodušiť slobodu pohybu pre všetkých vrátane rodín LGBTI, pretože to tiež pomáha právam detí, keď sa na to pozrieme z detskej perspektívy. Takže začnite pracovať na návrhe, návrhu v tomto tiež o vzájomnom uznávaní dokumentov, o uznávaní e, certifikátov pre, o, o vzťahoch osob rovnakého pohľavia. No, ďakujem pekne. Ja naviažem teraz na otázku pani Lauristin o deťoch. Ja myslím, že my od komisie čakávame nie veľké plány do budúcnosti. My sa zaoberáme situáciou, keď máme 10 tisíc nezvestných detí. Potrebujeme konkrétne kroky teraz. Čo urobíme na to, aby sme pomohli napríklad greckým orgánom, e, ktoré riešia problém nezvestných detí, alebo deti, ktoré sú teraz vystavené predátorom v táboroch. Čo sa robí na posilnenie a na ich pomoc, napríklad prokurátori a ďalej. Ja skutočne nechápem, čo zdržiava kroky aktivity v, pre novú smernicu na boj proti praniu špinavých peňazí, keďže vieme, že má nedostatky, ktoré boli zistené, že máme nielen teroristické útoky, ale aj panamské dokumenty, tak ako ste to vypovedali, pani komisárka. Takže samozrejme najdôležitejšia otázka je riešiť fyzické osoby, ktoré nejak, eh, nejak vyparili Ideme zakázať systém, e, ktorý umožňuje systém fingovaných alebo schránkových spoločností a navrhnete EU vlastný systém vlastne zoznamu, pretože momentálne naše finančné orgány e, pre PEPS a politické exponované osoby závisí od amerických eh, spoločností, ktoré ich predávajú tie informácie. No ale eh, komisia povedala, že máme kapacitu na to, aby sme mali vlastný systém. Eh, my sme identifikovali, kto je PEP a kto nie. Ďakujem pekne. Thank you very much. I... Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem s menicou na boj proti špinavý, praniu špinavých peňazí, pretože to som predtým ešte nezodpovedala v rámci prvého kola. Ja chcem povedať, čo s tým robíme. Smernica na boj proti špinavým, praniu špinavých peniazí bola nedávno eh, prijatá, čakám na implementáciu v členských štátoch. Malo by sa to tak udiať na eh, jar roku 2017. Je to, eh, členské štáty musia posilniť pozíciu jednotiek finančnej finančných spravodajských služieb alebo finančných úradov musia byť dobre vybavené na prácu s nevyhnutnými informáciami a rovnako v registre vlastníkov alebo príjemcov ehm, je súčasťou tohto už, tejto už prijatej verzie smernice. My teraz presadzujeme a tlačíme členské štáty do toho, aby zrýchlili otvorenie tohto registra, tak aby sa mali už do konca tohto roku, ale ja to nemôžem prislúbiť, pretože je na nich, ako to zvládnu. Slabina spočíva v tom, že len tí, ktorí majú legitímne, preukázateľne legitímne záujmy, legitímny záujem majú prístup a, a prístup k informáciám z tohto registra. A ja keď som to prvýkrát čítala, tak som dospela k logickej otázke, čo napríklad novinári, čo ľudia, ktorí neosobný, ale legitímny záujem, odôvodnený záujem. Kto zhodnotí, aký veľký je ten legitímny záujem. Takže ja sama uh, som myslela, že to bolo relatívne slabé a preto v návrhu, ktorý predložím 1. júna, návrhujem, aby tieto registre boli verejné, tak aby sme nemali, nemuseli súdiť to, kto má právo to nahliadnúť a to nie. A zhodnocovať ten záujem. My žijeme nie len v spoločnosti a teraz a, poviem, čo robíme. a, zmene smernice na boj proti praniu špinavých peňazí. Teraz sa zaoberáme otázkou dôvery. Nie sú bežne v každých členských štátoch niektorých neexistujú takéto no, reálne dojednania, ale existujú členské štáty, ako napríklad Veľká Británia, kde je to veľmi tradičný systém, ale stále vidíme prípady, kde tá dôvera bola zneužitá e, na daňové úniky pre nešpinavých peňazí. A to je častá dilema, ktorú máme. Mali by sme e, otravovať úprimných ľudí a čestných ľudí kvôli tým nečestným. No, často sú to také rodinné záležitosti, čo je súkromná vec. No a ja niekedy, niekedy zaráža, čo ukáže hodnotenie dopadov, pretože to teraz vykonávame, či to bude náležitou vecou vykonať tiež hľadiska dôvery. Ak nie, tak eh, to zostane v tej forme. Členské štáty musia mať flexibilitu, rozhodnúť, či to otvoria alebo nie. Je to taká prostredná cesta. Hm, Čo je tu ešte? Toto sú veci spojené s panenskými dokumentami, eh, daňovou transparentnosťou, ale my chceme vytvoriť zoznam rizikových krajín, ako som už povedala, posilniť pozíciu jednotiek eh, finančnej správy alebo finančného spravodajstva a rovnako chceme vytvoriť eh, centralizovaný, centralizované body v každom členskom štáte, tak aby sme mali prístup k informáciám o bankových účtoch. V niektorých členských štátoch to už bolo centralizované, v niektorých nie a je to tiež veľmi dôležité opatrenie na boj no proti financovaniu terorizmu a príprave teroristických útokov. No a na tejto strane financovanie terorizmu zvažujeme viacero opatrení, niektoré nové riešenia pre e, virtuálne meny, pretože stále boli nad zákonom alebo mimo zákona. A tá hlavná téma, o ktorej stále diskutujeme, je ako sa venovať problému tých anonimných predplatených kartičiek. To je e, opäť o tom, e, že budeme sťažovať e, život čestným ľuďom, pretože pravdepodobne budeme musieť odanonymizovať eh, v online eh, nákupoch eh, tieto predplatené kartičky, takže budeme žiadať od zákazníkov, aby sa identifikovali. Pravdepodobne znížime prach z 250 eur na možno 150. Ale o tomto sa stále diskutuje, práve prebieha hodnotenie dopadov a verte mi, pri práci na tomto pozmeňovacom návrhu eh, MC smernice eh, v boji proti praniu špinavých peňazí eh, veľmi myslím na proporcionalitu. Je to naozaj dilema, ako ďaleko sa má zájsť, pretože vieme, že znížime komfort pre čestných ľudí v Európe. Takže uvidíte výsledok e, nášho úsilia 1. júna, keď e, tento návrh predlúžim kolegiu e, k deťom. Čo teraz robíme v tejto oblasti pre tých kolegov, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou? Plánom je lepšie detekovať a chrániť deti, ktoré sa stavajú nezvestnými, vytvoriť e, podkategóriu alert v Schengenskom informačnom e, systéme pre, e, pre vlastne takéto nezvestné deti migrantov, ktoré sú bez sprievodu. Samozrejme, musíme posilniť úsilie v boji proti prevádzačom. Nie je tam žiadne zázračné riešenie, jednoducho iba e, silné kroky v oblasti e, stíhania, prenasledovania spoločné, vyšetrovacie týmy. Už ste ich tu spomenuli aj vy. E, buď v rámci Eurojustu alebo medzi členskými, medzi členskými štátmi sú významné a vždy, keď ich konzultujem, odpoveď je, že môžu byť veľmi efektívne a veľmi rýchle. Ale samozrejme, pašovanie ľudí v tejto kríze je takým veľkým biznisom, že má veľmi silnú tendenciu prežiť akékoľvek kroky. Vidíte, teraz sa zatvára balkánska cesta, oni sa teraz presúvajú cez Stredomorie, sú veľmi pružní Takže musíme e, tu naozaj bojovať každý deň a to je naozaj už úloha silnej, silnej e, činnosti. Rovnaké zaobchádzanie pani Lunačenk. Toto i verte mi, je tu téma, ktorá je tu 2008. Ja som tu od roku 2014 a vždy, keď otvorím túto tému, počujem to isté. Nebude tu dosť e, financií pre uh, Eh, konštruovanie eh, vozičkov. Toto je problém kompetencií, neviem čo iné. Potrebujeme na toto jednomyselnosť. To je problém. Jednomyselnosť na rade. Musíme eh, teda tlačiť na túto tému. Holandské predsedníctvo slúbilo, že bude silne tlačiť na túto tému, ale nemôžem slúbiť, že sa nám podarí doceliť prijatie počas holandského predsedníctva. Budeme na to tlačiť, ale naozaj myslím, že e, je niečo za tým. Pre niektoré členské štáty je to príliš citlivá téma, ale musíme ju stále znova otvárať a tlačiť na výsledok. je to veľmi zvláštne. Pamätám si na niektoré z tých rád, kde e, niektoré členské štáty povedali, že toto je tak vážna téma, tak dôležitá že by sme e, nikdy nešli cestou e, posilnenej e, spolupráce. Nie je to väčšina, sú to jedinelé hlasy, no ale potom kvôli ním to neprejde. Ale treba tu mať naozaj ten tlak. A potom k registrovaným partnerstvám, k manželským a k režimu ohľadom vlastníctva. Ja som tiež bola prekvapená, prečo sú tu dve dva e, legislatívne e, návrhy. My e, sa k ním staviame však ako k balíčku. A kvôli tomu, že Polsko a Maďarsko ich nechceli prijať. Pokračujeme s oboma týmito návrhmi spoločne Ehm, a ide sa teraz smerom k posunenej spolupráci eh, a prijatiu v tomto zmysle na rade v júni, takže bol to rýchly postup. A myslím, že dobrou vecou je, že všetky členské štáty okrem týchto dvoch jasne vyjadrili, že to nechcú eh, naťahovať. K tomu, koľko e, financí investujeme e, do jednotlivých e, skupín, to by som nikdy takto nemerala. Tu je malá skupinka ľudí, do nich treba investovať málo samozrejme. E, je potrebná určitá e, proporcionalita, ale e, každý si zasluhuje našu podporu a to, aby sme sa o neho starali, to je kľúčový princíp v demokracii, že podporujeme menšiny, nech už ich je akýkoľvek počet. Áno, investujeme do zoznamu eh, našich krokov eh, na ochranu LGBTI, ale investujeme aj do mnohých eh, ďalších podobných vecí. Momentálne pripravujem plán pre veľmi silnú kampáň, ktorá má bežať budúci rok. Tá by mala pokrývať tému, tú strašnú tému násilia voči ženám je to veľmi aktuálna téma v Európe. A robíme aj veľa ďalších vecí, ktoré, myslím, potrebujú, aby sme ich robili. E, je treba chrániť menšiny. No a k, e, k e, merateľným výsledkom pani Lauristín. O toto by som sa s vami rada podelila, lebo by som tu mala rada určité indikátory, ale e, kvôli e, premysleným e, krokom a spolupráci s IT poskytovateľmi sa situácia zlepšuje. To nikdy nebudete môcť merať, ale zvyšovanie či znižovanie násilných eh, alebo nenávistných eh, prijavov. Naozaj eh, je tu, je, tu, je tu zníženie. Ja som prosila kolegov, prosím, vytvorte nejaké, nejaké indikátory, ktoré by mohli merať efektivitu tejto práce, ale je to naozaj ťažké. Samozrejme, budeme monitorovať celú situáciu. budeme sa tiež zaoberať štatistikami v členských štátoch. Tiež ste sa ale spýtali na to, ako chceme monitorovať kroky e, samotných e, e, IT firiem. Áno, budeme monitorovať, čo urobia. Budeme, pravidelne diskutujeme o tom, čo robia, ale musíme im aj poskytnúť jasné úsmernenia, ktoré by vychádzali z konkrétnych prípadov kde by bolo jasne stanovené, čo už e, e, presahuje e, hranice slobodného vyjadrovania mienky. Preto sme takýto opatrní. Pracujeme teda na tomto kódexe správania. Nevychádza len z práva EÚ, ale aj z interpretácií práva EÚ v oblasti slobodného vyjadrovania mienky. A Samozrejme, e, sú tu rozdiely medzi členskými štátmi a ich súdmi v tejto oblasti. S touto rozmanitosťou tiež e, musíme pracovať. Databázy a systémy, e, máme ich viacero v EÚ. Komisia prednedávnom prijala oznámenie o všetkých systémoch, ktoré fungujú, či už je to Schengenský aktuálny ECRIS alebo iné, zavádzame systém s názvom Entry-Exit, ktorý bude schopný registrovať tie veci, ktoré ste spomenuli, ale musím povedať, že na túto otázku som nebola tak úplne e, e, pripravená. Neviem vám e, odrecitovať ten plný zoznam všetkých systémov, systémov. V každom prípade moje generálne riaditeľstvo a ja sa vždy zaoberáme otázkou ochrany údajov a zabezpečenia ochrany údajov vo všetkých systémoch. To musíme robiť neustále. prevencia radikalizácie. To je veľká téma. A aké sú dôvody radikalizácie? Vidíme, že k tomu dochádza najčastejšie online a vo väzeniach. A keď sa pozriete na výskum a prieskumy, tak e, vidíte, že to e, nie je len otázka pre e, trestnú oblasť. Musíme začať konať ešte niekde oveľa skôr sa pozriete na to, čo hovoria experti, prečo mladí ľudia sa radikalizujú. Sú za tým osobné dôvody, dôvody spojené s ich komunitou, e, prostredie, ktoré to umožňuje, dispozícia napríklad online informácií, e, silná ideológia. Je tu veľa rôznych faktorov. A každému z nich sa treba venovať inými nástrojmi a opatreniami. A to robí tento fenomén takým komplexným a takým nebezpečným. Takže buďme inteligentní a snažme sa príjmať e, tie potrebné opatrenia a zároveň e, e, chrániť základné právo. To je tiež dôležité. Právny štát. Uh-huh. A a potom to hodnotenie e, trestnej oblasti. Umbrella Agreement e, v súlade s článkom 218 lomeno 5 e, zmluvy o fungovaní EÚ je na rade na základe návrhu komisie, aby prijala rozhodnutie, ktoré povoluje podpis tejto e, dohody, preto komisia čoskoro pripraví návrh e, zmluvy, e, ktorá by sa mala podpísať a Európsky parlament bude o tomto kroku informovaný. Keď sa dohoda podpíše a po súhlase Európskeho parlamentu rada príjme rozhodnutie príjmajúce túto dohodu. Takéto je presné znenie toho, čo práve teraz robíme z procedurálneho hľadiska. Pokiaľ ide o európskeho prokurátora, e, spýtali ste sa na kompetencie, myslím, že som sa toho dotkla predtým. E, musíme tu mať hlavnú e, zdovacú kompetenciu, priorita pri vyšetrovaní a pri stíhaní E, tu je, pokiaľ sa teda nerozhodne Európsky prokurátor opäť to e, presunúť na členské štáty, bude tam e, štruktúra hlavného prokurátora a potom národných delegovaných prokurátorov. Celá táto činnosť bude prebiehať podľa národných procedurálnych pravidiel pokiaľ ide o tú e, vecnú stránku, my vlastne iba e, budujeme e, tú, tú ďalšiu vrstvu. A to je práve to ťažké. Chceme byť silní, ale zároveň nechceme sa nejako dotýkať národných pravidel. Ak by sme ich chceli harmonizovať, bolo by to nemožné, tak, takmer nemožné plne bude e, vyšetrovať veci v oblasti terorizmu, organizovaného zločinu, e, pašovania, to, čo sa tu spomenulo. EPO je čisto špecializovaný orgán e, zaberujúca finančnými záujmami EÚ. Pokiaľ ide o meranie efektívnosti a nezávislosti e, súdneho e, systému Rumunsko, Bulharsko, to sú dve odlišné e, veci, pretože tu sa spomínajú podmienky, ku ktorým sa zaviazali obe krajiny že ich v momente svojho prístupu e, splnia. Sú tam konkrétne kritéria. Ja som bola prednedávnom v Bulharsku. Sú tam tri či štyri e, hlavné úlohy pre tento rok a podľa mojich diskusí s e, národnými zástupcami a s premiérom ja to vidím ako realizovateľné, takže sú tu konkrétne veci, ktoré treba dosiahnuť. Obe krajiny intenzívne na nich pracujú, na týchto reformách ale nemali by sme samozrejme tu vidieť iba zákony, mali by sme sa snažiť o výsledky v realite, hmatateľné výsledky a aj udržateľnosť e, týchto reforiem e, niečo, čo by e, prežilo aj zmeny vláda a podobne. Právny štát, veľmi si vážim prácu Sophie Infeld v tejto oblasti. Je to e, nie jednoduchá e, oblasť. Dá sa to porovnať e, s tým, čo robíme v oblasti Justice Scoreboard. Keď e, porovnávame efektivitu e, súdnych systémov medzi členskými štátmi, pracujeme s kvantifikovanými indikátormi ako dĺžka, e, postupov alebo počet nevyriešených prípadov, počet sudcov, na počet prípadov a tak ďalej. až e, e, e, potiaľ to je to v poriadku. A pokiaľ už ide o nezávislosť, čo je už dosť subjektívna oblasť, verte mi, tam je dosť ťažké získať údaje. Teraz sme použili eurobarometer a aj vnímanie občanov. Predtým sme zvykli pracovať iba s vnímaním firiem. Mnoho členských štátov povedalo, že to je neférové. A preto teraz e, používame aj e, e, ďalší kanál získavania údajov. A tento parameter je veľmi, veľmi zložitý a možno aj nespravodlivý voči niektorým členským štátom. No a teraz ide o to, ako merať demokraciu a uplatňovanie zásad právneho štátu, pretože E, tu treba naozaj sa zaoprať vyvážením e, ústavných, e, ústavnej moci v členskom štáte. Takže toto sú aj moje pochybnosti, aj teda vychádzajú z mojich skúseností v, oblasti Justice Scoreboard, ale ja si veľmi vážim prácu, ktorú ste urobili v tejto oblasti. Budeme sa zaoberať možnosťami, ako s tým ďalej pracovať. No a e, pokiaľ ide o potrebu novej legislatívy, e, nemyslím si, že je to potrebné. Máme tu túto zmluvu a jasnú víziu, ako by e, právny štát mal vyzerať, aké parametre sú tu potrebné, z čoho by to malo pozostávať. A teraz sa pozeráme na Polsko a snažíme sa to využiť objektívne a inteligentne v prípade jedného členského štátu. A vidíme, aké je to ťažké urobiť eh, takéto objektívne hodnotenie. A verte mi, eh, sme veľmi vzdialení od používania nejakých eh, kvantitatívnych kritérií. Žiadne tu nie sú. Takže pracujeme na tomto aj v svetle aktuálnej atmosféry v prípade niektorých členských e, štátov e, budeme potrebovať byť e, naozaj pripravenejší. Dajme tomu trošku viac času. Ja som pripravená kooperovať s vami v tejto oblasti a možno v vhodnom čase bude priestor pri s vlastnou iniciatívou. Ďakujem pekne, pani komisárka. Časovo nám to veľmi dobre vyšlo. Súvisí to aj so skutočnosťou, že e, veľa e, z našich e, členov tu nie je, ale o to viac priestoru ste mali pre vaše vysvetlenia, za ktoré vám ďakujeme. A tešíme sa na takéto výmeny, výmeny s vami aj v budúcnosti. Vážené poslankyne, poslanci, a ja vám chcem poďakovať za príležitosť prediskutovať s vami tieto témy Nemôžem povedať, že by vypočutia v parlamente boli mojou najobľúbenejšou disciplínou, ale eh, predsa len teším sa na náš ďalší dialog, ktorý bude v budúcnosti eh, v tomto výbore medzi eh, nami pokračovať. Minimálne to posilní snáď vaše konanie voči členským krajinám. Ďakujeme vám. Prejdeme k ďalšiemu bodu našeho programu, ktorým je prezentácia návrhu správy na vytvorenie spoločného zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Spravodajkyňou je samozrejme prítomná Sylvie Guillaume. Chcem len zdôrazniť, si to viete, že momentálne je tu spoločný zoznam e, bezpečných krajín pôvodu. Určité členské krajiny majú svoje vlastné zoznamy, ale nepomáhajú si. Komisia tu navrhuje takýto spoločný zoznam na základe spoločných kritérií, na základe smernice e, e, z roku 2013 o spoločných postupoch poskytovania a zbavovania medzinárodnej ochrany. Dám slovo spravodajkyni a potom tieňovým a ďalším. Vypočujeme si tiež zástupcov komisie a rady. Pani Guillaume, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Mali sme možnosť o tomto návrhu hovoriť už viackrát. Mala som možnosť osobne vysvetliť výhrady a otázky k tomuto textu. Tieto výhrady sa týkajú toho harmonizačného reálneho dopadu, pretože prijatie Európskeho zoznamu bezpečných krajín nepovedie priamo k úplnej harmonizácii, pretože to bude zodpovedať. Je tu, je tu koexistencia mnohých národných zoznamov, ktoré pretrvajú výhrady tiež k metodológii, ktorá bola použitá na označenie krajín bezpečného pôvodu. Nie je tu celkom jasná metodológia, ktorá by bola navrhovaná. A ani tu nie je dobrá evaluácia e, tých krajín, ktoré by ich oprávňovali k zapísaniu do zoznamu, sú tiež výhrady k postupu revízie a príjmanie do tohto zoznamu, pretože je tu nedostatočná jasnosť toho európskeho zoznamu a nie je tu flexibilný mechanizmus, dostatočne flexibilný v postupe e, pozastavenia. Takže výhrady, nezávisle od iných vý, vý, výhrad, pokiaľ ide o krajiny, e, bezpečné krajiny pôvodu, na základe rôznych pozorovaní a výhrad, postup, ktorý sme prijali, je práca informovania a zisťovania podľa nás nevyhnutného, ak chceme mať naozaj vhodná, vhodnú evaluáciu a v súlade s radou, tak sme v Európskej e, e agentúre EASO žiadali doplňujúce aktualizované informácie k krajinám západného Balkánu a Turecku. To sme doplnili tiež e, agentúru pre základné práva, aby sme mohli ukázať aplikovanie návrhu, pokiaľ ide o základné práva. V tomto prístupe sme takisto e, prijali e, čiastkový postoj, ktorý v tejto fáze dočasne vylúčuje krajiny, ktoré sú na zozname z diskusie o metodológii pokiaľ ide o príspevky EASO, tak e, nemám e, poznámky k doplnku, teda k úvodným ustanoveniam. Rovnaký e, prístup sa týka čiastkového mandátu, ktorý navrhuje Rada. A to nám umožní obidvom s zákonodarcom zaoberať negociáciami k ďalším častiam textu a doplniť pozíciu spoločným postupom. To neznamená, že budeme čakať do nekonečna, aby sa evaluovali navrhované krajiny. Ide, reálne čakať na, ide o to reálne čakať na e, požiadavky parlamentu a rady a e, vyhovieť e, a vytvoriť solidné základy Budeme si tiež e, želať posilnenie architektúry e, zoznamu, tie štyri priority. Prvá priorita to je upresniť e, rozdiel medzi národnými zoznamami a európskym zoznamom a mať naozaj optimálny harmonizačný dopad. Tu postupne jednotlivými pozmeňujúcimi návrhmi hovorím o leho, lehote troch rokov a je tu jasne definovaný postup pre prípad e, pozastavenia toho spoločného zozna- v tom spoločnom zozname. Ďalej potom metodológia evaluácie tretich krajín v prípade revízie zoznamu, požiadavky v súdnom procese by mali byť doplnené v teréne a my si želáme, aby sa tak udialo nevládnymi organizáciami. Ďalej potom táto metodológia by mala byť posilnená, aby sme e, mali jasne e, etablovaný proces, keby došlo k pozmeňovaniu. Ide o motivi- e, obhajovanie prítomnosti v zozname, pokiaľ ide o rôznych dôležitých aktérov. A tu vychádzame z vytvárania konzultačného výboru k zoznamu krajín bezpečných, e, krajín pôvodu, so stálymi členmi, ale členmi i nestálymi <clears throat> na základe ich skúseností, tak e, ako to zodpovedá príslušným tretím krajinám. To sa bude definovať v každej etape, to je zoznam týchto krajín, po, počas procesu dezignovania toho zoznamu alebo jeho revízie s cieľom e, zlepšiť e, e, aplikáciu tohto princípu istých krajín pôvodu u tretích krajín. Tento konzultačný výbor by mohol vlastne pomôcť e, zlepšiť vyhodnocovanie rizika, aby tu nebolo obvinenie z novej byrokracie alebo zbytočného duplikovania. Treba posilniť metodológiu a E, ktorá sa spája s revíziou toho zoznamu. Nie je to vymyslené, ten zoznam existuje. Pozrime sa na britský prípad. Tretia priorita je zabezpečenie revízneho mechanizmu zoznamu, ktorý bude flexibilnejší a rýchlejší, pretože e, vidíme veľmi rýchlo existenciu e, rýchlych zmien situácie vo vzťahu e, k bezpečnosti tej či onej krajiny pôvodu. E, často sú tu postupy veľmi pomalé na e, revíziu toho zoznamu. A štvrtá priorita potom je procedurálny rámec, ktorý, ktorý nás viaže a ktorý nám poskytuje procedúry. Vytvorenie spoločného zoznamu je motivovanou evaluáciou týchto dotknutých krajín ale takisto je potrebná e, aplikácia predpisov, ktoré sú v zozname tých procedúr, hlavne procedurálne záruky, čo je pre mňa e, bod veľmi dôležitý, podobne i spravodajce. Pokiaľ ide o právny rámec, netreba to veľmi dopresňovať, ale z postupového procedurálneho pohľadu e, je dôležité ujasniť si, do akej miery E, tento princíp krajiny bezpečného pôvodu e, je zadefinovaný komisia. K tomu uverejnila oznámenie, kde je jej zámer e, vytvoriť k tomu smernicu a je dôležité potvrdiť tento rámec v procedurálnom rámci, v ktorom sa nachádzame u tejto smernice. V lehote dvoch rokov po vstupe do platnosti nariadenia budeme žiadať o správu vyhodnotenia dopadov, do akej miery sa dodržiavajú záruky, pokiaľ ide o žiadateľov e, z krajín, ktoré sú v spoločnom zozname toľko v rýchlosti, telegraficky, jednotlivé otázniky a postup, ktorý je zvolený pre túto správu, priority k posilneniu architektúry zoznamu a záverom chcem naznačiť, E, alebo teda vyjadriť sa e, smerom e, k týmu tieňových spravodajcov. Veľa sme diskutovali. Tento text neznamená, že tu naznačujeme koncept, ktorý by sme nevedeli zvládnuť, ktorý by sa nedal zrealizovať, pokiaľ ide o dotknuté, dotknuté osoby. Hovoríme o, o občanov daných krajín. E, s veľkou chladnokornosťou sa pozeráme na tento text. E, e, určite nechceme, aby text sa stal korisťou iných cieľov. Nechcem preceňovať rozsah tejto, tej, tohto návrhu v kontexte migračnej, migračnej problematiky a dohôd tu prijatých s veľkým záujmom očakávam teraz vaše poznámky a dúfam, že čo najrychlejšie e, sa nám podarí e, dovršiť túto správu. Ďakujeme pekne, pani Guillaume. Teraz má slovo pán Bony, ktorý nahradza pani Daty ako tieňovú správodajkyňu. Ďakujem, odprezentujem jej pozíciu. Pozíciu pani Daty, e, jej list prečítam. Kolegovia, chcem poďakovať pani Guillaume za jej prácu na tejto správe. Hoc je to proces nezvyčajný, teší ma, že sa posúvame konečne v tejto otázke. Tento európsky zoznam bezpečných krajín pôvodu bol jedným z návrhov, ktorý predložil pán Juncker s cieľom postaviť sa migračným tlakom na našich hraniciach. Hoc aj tento návrh nevyrieši sám o sebe migračnú krízu, ktorú Euró- ktoré Európa čelí. Potrebujeme lepšie nástroje tu v EÚ, aby sme riešili e, ná- e, nárast e, uchádzačov o azyl. Spoločne v rokovaniach s spravodajkyňou budeme vyrokovávať čiastkový mandát. To znamená, že na neskôr si necháme najcitlivejšiu tému, a to je zoznam bezpečných krajín pôvodu tento čiastkový mandát bude definovať e, tento zoznam a som presvedčená, že dokážeme nájsť dobré kompromisy e, v našich politických skupinách. Súhlasím s pani e, Guillaume v jej úsilí vyjasniť rozdiel medzi národným zoznamom, národnými zoznamami bezpečných krajín a týmto novým zoznamom. Tieto vzťahy by sa jasne mali stanoviť i tak si však myslím, že u, účelom tej, tohto celoeurópskeho zoznamu e, v priebehu troch, e, vytvoriť ho v priebehu troch rokov je možno trošku ambiciozný plán. Toky migrantov sa menia medzi jednotlivými krajinami. Kým nebude tento zoznam dostatočne vyčerpávajúci, mali by pokračovať členské krajiny svojimi zoznamami. E, samozrejme, dlhodobo je našim cieľom harmonizovať celoeurópsky túto problematiku Vítam návrh spravodajkyne e, zaviesť lepšiu flexibilitu komisie, e, modifikovať zoznam v prípade naliehavých udalostí. Predkladám pozmenujúce návrhy a teším sa na diskusiu o tejto téme e, s kolegami počas budúceho stretnutia tieňových spravodajcov. Dúfam, že čoskoro budeme o to správe diskutovať s plným mandátom vrátane zoznamu bezpečných krajín, aby sa našla dohoda k tomuto nariadeniu a to čo najskôr, aby sme dokázali, že EÚ nie je bezmocná v, z očí v oči migračnej kríze. Ďakujem. Slovo má ďalší rečník. Pra, e, presné pravidlá a zrýchlený postup pre občanov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, je čím si, čo by malo byť pre nás prioritou. Nízky počet osôb, ktoré momentálne sa navracajú z Európskej únie, nie je dlho udržateľný a dopadá na schopnosti EÚ poskytovať humanitárnu pomoc tým jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc najviac. Ak chceme riešiť e, túto krízu a znížiť tlaky na určité členské krajiny, musíme prijať opatrenia, ktoré znížia byrokraciu a nie naopak ju zvýšia. Moja teória, že niektoré z návrhov spravodajcu, spravodajky jej správy mohli zvýšiť e, toto bremeno. Moja skupina súhlasí s komisiou a spravodajkyňou, že ak chceme posudzovať krajiny, ktoré by mali byť e, v zozname, treba konzultovať odborníkov. Títo odborníci by mali byť EASO, Frontex a vonkajšia služba. Vytváranie dodatočného poradenského orgánu s mnohými a nie nevyhnutnými objektívnymi hlasmi e, systému nenapomôže, ten by totiž mal reagovať rýchlo. S ohľadom na čiastkový mandát tento proces javí sa ako logický. Ak je zámerom postupne zrušiť národné zoznamy, musíme zabezpečiť, aby členské krajiny neboli znevýhodnené tým, že nebudú môcť ďalej navracať e, jednotlivcov do krajín, kde predtým e, ich navracať mohli. Krajiny ako Bangladeš, Pakistán, Ghana, Nigéria, Senegal by mali byť naďalej vnímané ako možné krajiny pre tento zoznam, pretože uchádzači z týchto krajín e, dostávajú v členských krajinách EÚ minimálnu mieru uznania nárokov. Tento zoznam by mal byť ambiciózny, nie však reštriktívny, aby prinášal výsledky. V neposlednej miere chcem vysloviť podporu silnému revíznemu mechanizmu. Podporujem spravodajkyňu, e, keď vyzýva k revízii po dvoch rokoch je e, rozhodujúce, že pokiaľ ide o azylové e, zákony, mali by e, pracovať vhodne a máme, mali by sme všetky nedostatky odstraňovať. To si žiada legislatívne zmeny, nie vždy legislatívne zmeny, ale niekedy len vykonávacie nariadenia. Myslím si, že táto revízia by mala posudzovať, či národné zoznámy by mali byť E, trvalo zrušené v prospech spoločného e, celoeurópskeho zoznamu. Tento európsky mechanizmus by nemal znevýhodňovať členské krajiny v čase, keď už i tak e, majú problémy. Spravodajkyni chcem poďakovať za správu a teším sa na spoluprácu s ňou v budúcich týždňoch, ba i mesiacoch. Teraz má slovo pán Depre. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ako už boli povedali predrečníci, i ja chcem vyjadriť e, vďaku e, pani spravodajkyne a podporu e, jej inteligentnej práci i jej osobnému vkladu a jej disponibilite diskutovať s tieňovými spravodajcami, aby sa našla čo najlepšia spoločná pozícia Európskeho parlamentu. Samozrejme tiež podporujem jej perspektívu, ktorá momentálne e, sa krie istou, ktorú má rada. Je to postoj e, e, čiastkový, záujmy komisie z dôvodov, ktoré komisia predložila na obhajobu, boli tie umožniť na základe tohto zoznamu môcť mať prístup k týmto e, občanom určitých krajín v zozname e, e, a odľahčiť časť práce službám, ktoré sa starajú o ochranu vonkajších hraníc. Myslím si, že spravodajkňa konštatuje, že komisia avizuje nový predpis, ktorý bude inštitucionalizovať azylovú procedúru, kde sa bude modifikovať či nahrávať terajšia e, direktíva, smernica o azyle. To, čo tu teda diskutujeme, je súčasťom balíčku postupov. To sú tie články v procedurálnej smernici. Otázka je teda nasledovná. Aký zmysel má táto naša práca, ak komisia bude avizovať čo skoro prezentovať novú smernicu, Bohužiaľ, e, nie je možné tlmočiť tieto vety, keďže rečník je odklonený od mikrofónu. Myslím si, že komisia avizovala e, rýchle predloženie e, tohto návrhu. Máme teda právo sa pýtať, čo urobí starejšími článkami, keďže návrh, ktorý preverujeme teraz, modifikuje určité články v aktuálnom texte. Takže moja otázka je nasmerovaná na komisiu. A teraz ešte k samotnej správe dve špecifické veci. V návrhu, v pôvodnom návrhu, ale jasné, že cieľ návrhu je zrýchliť e, spracovávanie niektoré žiadosti z niektorých konkrétnych krajín, ktoré sú e, na zozname. No a po druhé, zrýchlenie na rovnaký smer vo všetkých krajinách, pretože doteraz sme neharmonizovali lehotu na spracovanie žiadosti, no a lehotu na návrat, no a návrhy, alebo teda dôsledky eh, tohto eh, návratu. Takže to je druhá otázka pre komisiu, či v návrhu, ktorý predloží, tiež eh, vyriešia tento aspekt, že hovorí Eh, že potrebujeme azylový postup, spoločný a jednotný. Takže rád by som povedal dve veci k samotnému návrhu aj v tom súčasnom, eh, súčasnej, súčasnej forme. Máme isté názory, ktoré nie sú, nie sa nezhodujú eh, s názormi spravodajkne. Vytvorenie konzultatívneho poradného orgánu, ktorý by sa skladal zo zástupcov EASO, UNHCR a OMVček. EVOčiek. No a ja by som sa chcel spýtať EASO. A jedna z jeho hlavných misií je radetia komisii a to už je definované v úlohách EASO. Takže závery rady pre spravodlivosť a vnútorné veci hovorila vytvorenie viac informácií o tretich krajinách, ktoré má poskytnúť EASO a ďalej v oznámení zo 6. apríla 2016 o spoločnom azylovom e, režime. Komisia e, chce posilniť mandát EASO e, tak, aby bol skutočným aktérom implementácie spoločného azylového režimu. Takže osobne ja myslím, že ak zavedieme spoločný azylový proces, tak na to má slúžiť EASO. No a EASO musí konzultovať aktérov v, na mieste UNHCR, ale, alebo MVOčky. na no pre komisiu má byť partnerom EASO. EASO je jedna z agentúr, ktorá bola vytvorená špeciálne komisiu na tento účel, takže mám problém myslím, že by sme o ňom mohli diskutovať. To je, je spoločný partner v otázkach azylu. No a ja súhlasím ďalej so spravodajkňou, že v momente, keď máme spoločný zoznam, keď budeme mať komočný, e, spoločný e, zoznam na európskej úrovni, e, tak existencia národných zoznamov nebude odôvodnená. Môžeme diskutovať o lehote, či to bude o dva roky, o tri roky, ale v tomto bode súhlasím so spravodajkyňou. No a na záver eh, som rád ešte povedal, že od momentu, keď eh, komisia nalehne reformu smernice, rád by som vedel, aký je štatút, ktorým sa zaoberáme, či to niečom bude slúžiť, či komisia niečo pripraviť Ďakujem pekne. Pani Anderson. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada poďakovala spravodajkyni za prácu v týchto témach. Ja vítam zaradenie poradného orgánu do monitoringu dezignovaných tretích krajín. My sme boli radi, ak by poradný orgán bol posilnený z hľadiska členstva a zastúpenia a rovnako, keď zoznam EÚ e bude schválený, tak by sa mal aplikovať na všetky aplikovať všetky e, výmazania doplnenia na zoznam. My máme obavy z niektorých vecí. Čiastočný mandát je jasný pokus rozdeliť tento návrh do dvoch, kde na jednej časti e, je predstava koncepta a na druhej strane je obsah. No a tak, ako už bolo povedané v minulosti, tak e, sú tu obavy kontroverzné otázky. Turecko sa uvádza na zozname ako bezpečná krajina, no a rada sa podľa nášho názoru snaží e, odstrániť tento aspekt zložky a, a chce, aby sme sa zamerali na koncepciu európskeho zoznamu izolovaného od toho, ktoré krajiny na tom budú. Takže máme dva problémy, s európskym zoznamom bezpečných krajín pôvodu. Jedna vec je, že všetky žiadosti majú mať rovnaké zvažovanie a žiadatelia o azyl musia mať rovnaký prístup, zrovna bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú. A druhá obava je schopnosť reagovať na zmeny okolností v tých tzv. bezpečných krajinách. Takže ja myslím, že individuálne krajiny a právne systémy môžu reagovať rýchlejšie a rozhodnejšie ako európske inštitúcie a preto členské štáty by mali môcť eh, tvoriť vlastné zoznamy samozrejme na základe medzinárodného práva a európskeho práva na základe smernice o azylových postupoch, eh, kde sa krajina považuje za bezpečnú, keď má demokratický systém a keď eh, dnes tam nie sú persekúcie, nepoužíva sa mučenie a nie je tam ozbrojený konflikt. Preto keď sa pozrieme na to, čo sa navrhuje v Turecku, že Turecko má byť označené ako bezpečná krajina, tak každý nestranný pozorovateľ by povedal, že Turecko nesplňa tieto kritéria. Takže sa teším na ďalšie, ďalšie zasadnutie. Ďakujem pekne, pani Jean Lambert. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ja by som tiež rada poďakovala spravodajkyni eh, za jej prácu a jej správu. My si vážime hm, ten prístup, aj keď a eh, súhlasíme s niektorými obávami pre nás. Na eh, otázka je kritéria, postupy, z toho by sme boli viazaní rozhodnutím. A preto, keď Zvažujeme návrh z hľadiska konzultatívy poradného orgánu, tak eh, existencia orgánu, ktorý je tak eh, rýchlo vzdialený a od tlakov európskej zahraničnej politiky a tak ďalej, to je možné. A sme si pripomenuli, aké majú byť tie eh, základy, zvažujeme azylový proces kritéria, tak bolo povedané, smernici o postupoch, samozrejme smernici o kvalifikáciách, ako aj v krajinách, ktoré nie sú ochotné alebo nemôžu poskytnúť ochranu ľuďom. Nehovorím, predsednička delegácie parlamentu pre 6 krajín z juhozápadnou, juhovi, juhovýchodnou Áziou, vrátane Bangladežu, nás zaujíma poradný orgán, súhlasíme e, s niekoľkými otázkami, ktoré položil pán Depre, o úlohách špecifických orgánoch, orgánov, ale pre nás je ťažké, aby sme akceptovali Frontex, tento, pretože my hodnotíme krajinu, alebo teda podmienky v krajine pôvodu. O tom to je. Toto nie je o hodnosti členských štátov. A jedna otázka Eh, mene pani Daty o lehotách 3 eh, roky o existencii európskych zoznamov a národných zoznamov a tiež eh, pozorne zvažujeme a zaoberáme sa otázkami revízie zoznamu, pretože plne akceptujeme, že situácia krajine pôvodu sa môže pomerne rýchlo zmeniť niekedy a preto potrebujeme systém, ktorý je schopný zareagovať na rýchle zmeny. A ešte ďalší bod, čo hovoril pán Depré, kam to zapadá v rámci navrhovaných zmien spoločného azylového systému. Ja som bol spravodajkyňou pre smernicu o kvalifikáciách. Pamätám si veľmi zaujímavé diskusie. A keď sa pozriem, čo, čo komisia prekladá teraz, tak mňa zaujíma, koľko sa poučili z diskusí, z diskusí táto smernica teraz mení na nariadenie, čo má implikácia. Keď sa pozrieme na mnohé ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, kam to zapadá, pretože myslím, že už máme už máme ktoré udalosti a členské štáty mohli rozhodnúť a samé, tak by sme mohli sa venovať niečom inému, či bolo lepšie. No a posledná otázka, pán Lebreton. Ďakujem pekne, predsednička, za to, že som dostal slovo. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel trošku neskoro, pretože som bol na zasadnutí delegácie. Ja ďakujem spravodajkyni za zaujímavú správu a zaujímavé návrhy znam bezpečných tretich krajín, prečo nie a, mm, zrýchlené a konanie 24 hodín, to je tiež veľmi zaujímavé. Naopak je tu viacero návrhov, s ktorými nesúhlasím úplne. Poprvé pozmeňujúci návrh 5, ktorý je trochu pokritecký, pretože sa hovorí, že spoločný zoznam tretí krajín nemôžeme za cieľ znížiť počet žiadateľov azyl z kratín, ale inak je to úplne ten cieľ, ktorý, o ktorý ide komisii. Po druhé, pozme sa návrh 7 a 25 chcú vytvoriť poradný orgán a ja myslím, že ešte jeden orgán naviac. Nemohli by sme toho ušetriť a čo najviac zjednodušiť veci. No a tretí, tretia výhrada 8 eh, a 27, ktoré pre mňa sú neakceptovateľné, pretože eh, je to zásah závažný do národnej suverenity, pretože v skutočnosti je to pozmeňujúce návrhy, pozmeňujúce návrhy, ktoré zabraňujú členským štátom a eh, mať na svojich zoznamoch bezpečných krajín krajiny, ktoré boli vymazané z európskeho zoznamu. Takže a toľko, čo som chcel povedať. A ešte raz ďakujem za to len tejto správe. Dobre, ďakujem pekne, pretože než slovo dostane komisia a rada. Rada by som sa spýtala niečo tiež. No. Dôležité je, či hovoríme o európskom alebo národnom zozname tretich krajín. Ak požiadame UNHCR, tak vnímať bezpečné krajiny na individuálnych, alebo treba to vnímať na individuálnych a, a individuálneho hľadiska. Kresťan z Pakistanu môže byť vo veľmi jasnej situácii pri žiadosti o azyl, aj keď Pakistan bol na zozname tretich krajín, bezpečných tretich krajín pre niektoré štáty EÚ. Rovnaká vec a, platí aj pre Turecko, alebo bolo upozornené a, v prípade Turecka. Musíte byť na to turecký kurt. Ale predstavte si žurnalistov a novinárov, ktorí sú vo vezení v Turecku. Takže e, je to nejaký oxymoron z hľadiska medzinárodného práva. No a slovo teraz dostane komisia, pán Nielsen z komisie. Ďakujem pekne, predsednička, za to, že sme dostali slovo e, pre predbežné pripomienky z našej strany, dve hlavné pripomienky, ktoré by som chcel povedať. Poprvé, myslím, že my veľmi dobre vnímame pozmeňujúce návrhy, ktoré objasňujú koexistenciu národných zoznamov a budúceho európskeho zoznamu. A rovnako chceme e, prejsť k europeizácii koncepcie bezpečných tretich krajín pôvodu. Takže tieto po- a pozmeňujúce návrhy vnímame pozitívne. Po druhé, že na druhej strane máme niektoré výhrady e, proti existencii poradného orgánu. No a niečo k tým orgánom, ktoré, e, teda podmienka, ktoré tu e, zazneli, sú na poskytovať poradenstvo všetkým inštitúciám aj v tomto ohľade v prípade tejto témy. No a to je tiež spojené s nedávnym oznámením komisie, o ktorom sa hovorilo viackrát. Jedna z vecí, ktorou sa budeme zaoberať, je, ako posilniť ďalej úlohu EASO a ako objasniť mandát s ohľadom na e, tieto rady členským štátom, ale konkrétne inštitúcie spoločnou analýzou, ktorá môže byť e, základ pre rozhodovanie ohľadom e, znovu bezpečných krajín pôvodu. A ďalej sme že súhlasíme so smernicou pre kvalifikácie, že bude zmenená na, na nariadenie. Neviem, čo bude ten budúci návrh obsahovať, ale ja myslím, že ten návrh, ktorý bol dnes, alebo ktorý skúmame dnes, je krátkodobé opatrenie, ktoré je nevyhnutné na to, aby členské štáty mali nástroje na lepšie čelenie na riešenie momentálnej krízy, odtiaľ z dlhodobého a stredného hľadiska musíme hľadať spôsob, ako posilniť celkový rámec a tam patrí aj a, ďalšia harmonizácia postupov, kam môžu patriť aj ustanovenia o smernice o postupoch. A myslím, že nie je tu žiadny rozpor v tomto zmysle. Krátkodobé opatrenia proti dlhodobým alebo strednodobým reformám spoločného európskeho azylového systému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by sa vyjadriť aj zástupca predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, predsednička, za slovo. Ja by som tiež chcel poďakovať spravodajkyni za, za správu. Zaoberáme sa mesiace týmto návrhom. E, čakáme na expertné hodnotenie EASO a FRA a v tomto hľade by som chcel tiež povedať, že sme dostali potvrdenie od EASO o tom, že oni dostali naše žiadosť a že chcú prioritizovať pracovanie správy. Rada hovorila o tomto návrhu veľmi dlho no a Predsedníctvo dostalo rokovací mandát od Koreperu. Takže v podstate rád by som zdôraznil len dva hlavné body, ktorým sme sa venovali na rade. Prvý je trvanie a dopady e, prerušenia alebo vyškrtnutia tretej krajiny zoznamu tretich krajín, bezpečných tretich krajín pôvodu zaoberá situáciou, kde ak krajina je na európskom zozname bezpečných krajín, ale ak sa niečo v tejto krajine zmení, tak si to vyžaduje, aby to bolo vymazané zo Európskeho zoznamu. Komisia môže navrhnúť, aby bola dočasne krajina vyškrtnutá. E, v tomto momente krajina je v takej šedej zóne, pretože nemôže byť zaradená na národný, národný zoznam No a podobne ako spravodajkynia rada tiež navrhla vyhnúť sa tejto e, šedej zóne no presne z toho dôvodu, čo hovorili aj ostatní, že situácia e, v krajinách sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Tak preto rada dospela k kompromisu, ktorý chce obmedziť e, dočasné prerušenie na 6 mesiacov a obmedziť rámoci komisie. Druhá vec, o čom sa tiež hovorilo predtým, to je tiež potreba objasniť prepojenie medzi národným zoznamom bezpečnej krajiny pôvodu a európskym zoznamom. Hlavne po tom, čo nejaká krajina bola odstránená zo zoznamu bezpečnej krajiny pôvodu. No a predsedníctvo čeli dvom extrémom. Na jednej strane z ohľadom E, komisie lídrom pri e, definovaní, či krajina môže byť doplnená na e, národný zoznam po vymazaní z európskeho zoznamu alebo na druhej strane môže nechať členské štáty doplňať krajina na národné zoznamy okamžite potom, či to bolo vymazané z európskeho zoznamu, sa nezdá veľmi želateľné, no ako kompromis sme dosiahli kompromis na obmedzenie právomoci komisie na, na, na, na veto zaradenie krajiny na národný zoznam bola vymazaná z európskeho. Myslím, že toto je teda všetko. Spravedlňujem sa, že som bol taký všeobecný v texte. Všetko v znení, kam patria aj lehody, lehoty a špecifické uh, časové rámce. na záver by som povedal, že sa tešíme, alebo rada sa teší na konštruktívne diskusie s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. I know that you chose to... Viem, že ste si, eh, že sa, sa rozhodli ignorovať moju otázku, pokiaľ ide o m, mm, tie eh, znamy a vzťahy s medzinárodným právom, ako eh, dohovor OSN o, o utešencoch, ale o tom, Eh, už niekedy, inokedy pri inej príležitosti. Eh, pani spravodajkňa Guillaume by eh, chcela zareagovať. Vypočuli sme si teda reakciu rady, hovorí sa tu o presnosti, no a to hovorí o tom, že je to naozaj veľká miera flexibility aj e, k tomu, ako to má e, všetko fungovať za vkladaním na e, zoznam, aby to bolo jasnejšie, aby tu už neboli takéto šedé zóny otvorené na interpretácii. No a potom k poznámke o byrokratickej záťaži, pre Britániu táto otázka často dôležitá. No a treba povedať, že e, prosím, e, nečítajte e, medzi riadkami nejaké iné stanovisko v mojej správe. Nie je tu teraz potrebné robiť nejaký výbor 25 ľudí. Keď ale hovoríme o rýchlom vývoji v teréne, E, je dôležité, aby e, tu bolo viacero pohľadov, jeden alebo dva pohľady na situáciu v prípade určitej krajiny. E, takže toľko k tomuto konzultačnému výboru. No a treba sa naozaj e, vyhnúť e, pokritectvu a e, len nejakým utilitárnym krokom. zaslúžiť sa to že mám toho naozaj viac. Naša práca by sa nemala zastaviť iba pri aktuálnom zozname, ale mali by sme naozaj vypracovať solidné podklady pre definície na tomto pracujeme a v každom prípade ďakujem. So, uh... Ďakujem. Ja by som túto diskusiu uzavrela uh, tým, že lehotom na prikladanie pozmaňujúcich návrhov je uh, 3. maj 12.00. A to, um, myslím, uzatvára náš dnešný program. Budúce stretnutie bude 9. mája v Štrasburgu o 7. E, večer, e, až do 9. A potom sa stretneme dvakrát 23. a 21. E, mája. Ďakujem pekne. Zasadnutie je ukončené.